So, ladies and gentlemen... Dobre, drahé dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, pustíme sa do ďalšieho bloku e, našej schôdze výboru INTA. A vzhľadom k faktu, že budeme dnes mať aj stretnutie riadiaceho výboru pre VTO, tu máme e, s nami hostí. Chcel by som osobitne privítať pána Jermana, ale nevidím ho zatiaľ v sále, je predsedom výboru pre zahraničné veci e, kazašského parlamentu. Kazachstan bude hostiť ministerskú konferenciu VTO, takisto bude hostiť parlamentné zhromaždenie, takže ho vítam, respektíve keď sem príde, tak e, bude vítaný. Prvý bod na našom dnešnom programe je však bod 16. Výkon práv únie naučili uplatňovania a presadzovania pravidel medzinárodného obchodu. Je to dôležité z hľadiska VTO a my, a toho, že momentálne na pôde VTO nefunguje odvolací orgán. Takže Európska únia e, sa musí rozhodnúť, ako na toto zareagovať. E, našou spravodajkyňou je Marie-Pierre Vedren, ktorej týmto hneď dávam slovo. No, uh... Ďaká, pán predseda. 12. decembra Európska komisia oznámila revíziu nariadenia o rešpektovaní pravidiel medzinárodného obchodu pretože bol zablokovaný apelačný orgán e, VTO. Tento orgán je právnym základom od roku 2014. E, komisia môže príjmať protiopatrenia obchodné e, voči nejakej krajine v rámci sporu na pôde VTU. VTO. Potom EU teda nečelí právnemu váku a EÚ môže teda prijať aj nejaké opatrenia. Návrh e, kompenzuje toto právne vákum a je to aj podpora EÚ, e VTO a multilaterálnemu systému. To nás všetkých teší. Takže toto by sa uplatňovalo aj na e, obchodné vzťahy EÚ za predpokladu, že by nejaká strana blokovala časť sporu a dá sa aj účinne teda uplatňovať naša obchodná politika a vykonávať medzinárodný obchod. Ja som dnes chcela o tom prvýkrát diskutovať, aby som si vypočula kolegov k návrhu komisie a hovoriť aj o spôsobe, ako môžeme doplniť a zefektívniť naše nástroje obchodnej politiky. Návrh komisie podľa mňa je dobrým návrhom, môžeme, ju trošku, môžeme ho trošku doplniť, zahrneme tam eh, duševné vlastníctvo a služby. Eh, to je aj to, čo žiadali naši predchodcovia eh, v predchádzajúcom volebnom období, pretože je to súčasťou nášho hospodárstva a obchodnej politiky, teda služby a duševné vlastníctvo. A eh, to bude ešte účinnejší potom nástroj, eh, komplektnejší. Vypočujem si s radosťou teda všetkých, ktorí sa budú chcieť vyjadriť a ešte raz chcem poďakovať komisii za to, že sem prišli na túto prvú diskusiu. Výborne, ďakujem vám veľmi pekne. A teraz e, pán Jaman Ver. Takže vítam vás e, na našom výbore. E, želám vám veľa úspechov pri príprave konferencie VTO. Vítajte. Dobre, teraz odovzdám slovo tieňovým spravodajcom za EPP. Tu nevidím tieňového spravodajcu. Za SAD teraz e, vymením e, svoje funkcie a budem tieňovým spravodajcom ja. Ja môžem povedať, že našu spravodajkyňu podporujem v jej podpore tohto nariadenia, pretože to je veľmi dôležité, aby sme naše stanovisko v tej súčasnej situácii eskalujúceho teroru presadzovali dôraznejšie. Takže ak nie je rozhodnutie odvolacieho orgánu, tak musíme vypracovať nejakú pozíciu. Aj tak sú však kuluárne informácie, že veľkí obchodní partnery možno um, sú um, ehm, klebety, že naši obchodní partneri sa nebudú pridržať pôvodného systému z 90. rokov um, a ten systém eskalovania colných um, sadzieb cieľ bude pokračovať a moja stručná pripomienka, tu by som týmto mohol uzavrieť a teraz eh, za zelených pán Butikofer. Čer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať aj spravodajkyni pani Vedren. Musím povedať, že pre mňa táto problematika prípad, mi prípadá veľmi komplikovaná a musím povedať, že som sa zatiaľ nerozhodol, aký názor zaujmem k tejto veci. Ak pôjdeme smerom, ktorý navrhuje komisia, myslím si, že e, možno nechcene, ale stále fakticky, <laughs> reálne ukonči, prestane existovať akákoľvek ambícia oživiť odvolací orgán, pretože ak sa pozrieme na realitu, tak eh, táto eh, garnitúra v USA napríklad nemá vôbec žiadnu eh, vôľu, Číňania takisto nie. Každá reforma, akákoľvek reforma by znamenala, zmysluplná by znamenala problém pre nich, by, by bola bremenom pre Čínu, takže jediný veľký obchodný blok, ktorý má nejaký záujem reformovať VTO. Aj v tomto smere sme my. Čiže ak e, sa nám podarí nájsť nejaký funkčný ekvivalent odvolacieho orgánu, tak e, e, to môže byť riešením, ale my pred nami máme úlohu rokovať s ľuďmi alebo teraz partnermi, ktorí nechcú odvolací orgán. Takže ak sa toho nevzdáme, tak, e, tak to, ak, sa, ak, ak sa to nepodarí, tak to len zabetónuje deštrukciu ďalšej časti toho multilaterálneho systému. A ja si myslím, že v tejto chvíli je moment, kedy musíme si uvedomiť tieto dôsledky a urobiť rozhodnutie. A sú dva dôvody. Pokiaľ ja viem, nie je žiadny e, reálny prípad prípad, ktorý by nás nútil toto nové nariadenie čo najrychlejšie uviezť do platnosti, aby sme s daným prípadom sa vysporiadali. Pokiaľ ja viem, tak prípady, ktoré možno, možno budú na stole v druhej polovici roku 2020, ale a pardon, druhej polovici roku 2021, ale nie tento rok. Po druhé, v USA sa udejú prvý e, útorkový prvý útorok v novembri dôležité voľby. Neviem, ako to skončí. Možno tak, ako by si to mnohí z nás nepredstavovali, ale treba si už teraz e, predstaviť situáciu, že z tých útorkových volieb v novembri nevzíde nový prezident. A ak e, v Bielom dome aj bude demokratický prezident, s ktorým by sme mohli rokovať, tak ja by som nebol za to, aby sme E, si vopred zavreli dvierka k zmysluplnej reforme. A ja viem, že napríklad ľudia z demokratického tábora by boli ochotní podporiť zmysluplnú reformu odvolacieho orgánu, napríklad Jennifer Hillman, ktorú poznáte. Ona má určitý výtlak, ale to sa týka demokratickej časti spektra v USA. Takže e, v tejto chvíli môžeme síce urobiť nejaké unáhlené rozhodnutie, ale ešte stále je šanca sa dohodnúť s Američanmi po voľbách. A ak by sme sa k tomu donútili, tak povediať sami, a tak e, keby sme mali teda nejaké vlastné dôvody, ale nezdá sa, že by takýto dôvod existoval. Nemáme nejaký palčivý prípad, ktorý bolo treba vyriešiť, takže veľký, jediný veľký blok, pán predseda, ktorý toto zaujíma sme my. Aj keď budeme mať nové nariadenie, aj tak ho nebudeme môcť uplatňovať na Spojené štáty, pretože s tým nebudú súhlasiť a to je vec, ktorú jednoducho okamžite odmietnú a vstúpia do obchodnej vojny, ak by sme sa snažili e, takéto nariadenie o presadzovaní uplatňovať voči ním. Takže aj keby k tomu došlo a keby tie naše obavy sa stali skutočnosťou, tak takéto nariadenie by nám ale nejako nepomohlo. A posledná, ďalší element je takýto. Ja by som nechcel Donaldovi Trumpovi a jeho prívržencom dať do rúk argument počas predvolebnej kampane, že aha, pozrite sa, čo robia Európania, ktorí sú ochotní sa podvoliť skôr Číne a Rusku a ísť rokovať s týmito dvomi partnermi než v USA, alebo teraz USA. A, ve, a, predstav, a viete si predstaviť, čo to medzi jeho prívržencami toto urobí. Predstavme si, že E, s Norskom a Kanadou sme, je, sme jedno spoločenstvo, ale teraz sme proste, ale takto sa zatriedíme do škatulky, tak povedať, z najkomplikovanejšieho partnera a e, stratíme tým akúkoľvek možnosť, vzdáme sa akékoľvek možnosti dosiahnuť dohodu z USA. Ja viem, že ak Trump bude znovu zvolený, ak zostane v bielom dome, tak je pravdepodobne nulová šanca na úspech e, v tom, o čo dúfame. V takom prípade by sme museli, museli podniknúť nejaký krok, ale ja sa pýtam, prečo e, by malo byť rozumnejšie sa takto prečo by nemalo byť rozumnejšie si teraz vykonať nejakú prípravu, ukázať im, že sme pripravení, ale neunáhliť to riešenie, ktorým by sme tento riešenie implementovali hneď. Ďakujem pekne, pokračuje predseda. A vidím tu už pani spravodajkyňu za EPP, pani Asima Kopulu. Ďakujem, hovorí rečnička. Ja si myslím, že Európska únia by mala naďalej presadzovať presadzovať eh, multilaterálny obchodný systém, globálny systém, to znamená ponechať, ponechať v vo funkčnom stave VTO, v nejakom reformovanom stave. A teda tá reforma môže byť aj povrchná, ale musí ísť o nejakú reformu. A jedna vec, ktorá sa momentálne na VTO deje, to je ten pilier riešenia sporov, ten nefunguje. Ja e, chápem, že momentálne e, tam nie sú žiadne riešené pred, prerukované prípady. To chápem, tento argument, ale myslím si, že Európska únia by aj tak mala e, zaujať jasné stanovisko. Myslím si, že by sme sa mali pripravovať, ale aj zaujať jasné stanovisko. treba to urobiť včas, treba to urobiť dôkladne. To znamená, ja by som privítala možnosť sa na toto pozrieť dôkladne a vypočuť si argumenty zo všetkých strán. No, v tejto chvíli nemám k tomu veľmi čo dodať. A v priebehu rokovaní o tomto spise sa na to budeme zameriavať viac. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Helmut Scholz hovorí predseda. Ja súhlasím s niečím, čo povedal pán Butikofer celkom oprávnene, teda existuje, existuje ohrozenie to je tej našej pozície, ktorou je snažiť sa o zachovanie toho multilaterálneho obchodného systému. Možno máme intenzívnejšie ambície, ambície než ostatní, možno by sme chceli prispieť k reforme VTO dôraznejšie, avšak zároveň pretože inak nebudeme mať vôbec žiadnu šancu vytvoriť nejaký systém na báze pravidel a spolupráce, celosvetový systém obchodu, ale zároveň by sme mali skúmať, alebo teda pozrieť sa aj na to, čo sa bude diať e, tento rok. Na začiatku októbra a sa bude konať e, UNCTAD 15. To je fórum, kde väčšina rozvíjajúcich sa krajín sa dohodne na finančných pravidlách a pravidlách e, rozvojovej stratégie alebo rozvojových stratégií, ktoré budú chcieť e, realizovať e, tak, aby podporili svoj národný a regionálny rozvoj. A ak neprepojíme VTO a UNCTAD, tak a nedáme najavo, že Európska únia bude chcieť pozitívne prispieť ku stabilizácii globálnej ekonomiky takým spôsobom, aby to prospelo občanom, teda aby občania získali dôveru v takéto dohody na takéto vysokej úrovni, tak e, sa obávam, že e, participanti konferencie OSN o obchode a rozvoji UNTAT e, nebudú veľmi naklonení týmto našim plánom. Čiže my ako Európska únia musíme konať zodpovedne. A tá zodpovednosť, ktorá leží na našich pleciach, je veľká. Samozrejme, musíme byť aj ambiciózni, musíme byť aj odvážni, ale ja pochybujem, či sa nám oplatí čakať na výsledok volieb v Spojených štátoch, pretože bez ohľadu na to, kto tam zasadne na stoličku prezidenta, pravdepodobne tá e, zásadná politika voči obchodnému systému USA sa nezmení. Čiže nám ide o stabilizáciu pravidel obchodu v globálnej ekonomike a toto je vec, ktorá by mala prebiehať e, zároveň s tým vývojom v USA, a zároveň s, ostatný, s vývojom na ostatných e, medzinárodných fórach o obchode. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda Lange. Teraz dostane slovo pán Denis Redonet za komisiu. Je to naj kvalifikovanejší človek e, v komisii na Digitrade, je riaditeľ pre VTO, právne záležitosti a obchod e, s tovarom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí rečník. Pán predseda, ďakujem za slovo e, pri tejto prvej výmene názorov. A ja by som hneď z kraja chcel reagovať na niekto, niekoľko z tých vecí, ktoré spomenuli predrečníci. V prvom rade chcem jasne povedať, že návrh komisie má veľmi jednoduchý, jednoducho popísateľný cieľ, ktorým je umožniť EÚ, aby si chránila svoje záujmy z oči v oči veľmi špecifickej situácii, ktorá panuje okolo nás. Tou situáciou je zablokovanie systému riešenia sporov na pôde VTO. Tiež chceme e, prostredníctvom vykonávacieho aktu komisie zoptimalizovať naše e, možnosti a nástroje na presadzovanie pravidel. No a vzhľadom k tomu, že tá situácia okolo nás je faktom, takisto je faktom to, že musíme situácie, ktoré vznikajú, riešiť. A e, my jednoducho v prípade ofenzívnych záujmov voči iným krajinám e, jednoducho máme záujem vyhrať, ale zároveň nechceme vstupovať do nejakých prílišných, e, príliš intenzívnych vojen, čiže krajiny môžu prichádzať s obštrukciami napríklad v tom, že nebudú súhlasiť s nejakým systémom rozhodovania, alebo e, sa budú odvolávať na absenciu odvolacieho orgánu a tým pádom ten proces odvolania nie je fakticky možné v súčasnosti realizovať. Čiže každý člen, ktorý sa nebude chcieť e, podrobiť záväznému riešeniu sporov na VTO, tak e, na nešťastie túto možnosť má. A takisto mm, sme mali pocit, že Európska únia si musí nejak inštitucionálne pripraviť svoju reakciu na túto situáciu, čo relevantná je pre iné obchodné dohody, ako hovorila pani spravodajkyňa, kde podobne situácia zablokovania systému riešenia sporov môže nastať. Napríklad, keď protistrana zablokuje vymenovanie rozhodcov a aj tu je nápad prípadov, ktoré sa tým pádom nebudú riešiť, trocha iných než tie, ktoré by mohol riešiť systém VTO v súčasnosti a nerieši ich. Každopádne to je ďalšie riziko. A tretí, tretia vec, ktorú chcem spomenúť, e, ten návrh, ktorý máte teraz pred sebou, je úplne v súlade s medzinárodným zákonom aj o protiopatreniach, ale aj o pravidlách VTO, čo je veľmi dôležité z nášho pohľadu, pretože chceme v prostredníctvom tohto návrhu fungovať na báze určitej, určitého multilaterálneho rozhodovania formou panelov. No a finálna a po, posledná vec je z mojej strany to, že tento návrh, táto snaha nejakým spôsobom by nemala nahradiť ani e, anulovať predchádzajúce snahy e, kolektívneho charakteru, ktoré vyvíjame, e, pretože tu ide na jednej strane o to, aby sme zachránili systém riešenia sporov na pôde VTO a to čo najrychlejšie, akýmkoľvek spôsobom. A e, novelizácia nariadenia o presadzovaní je skutočne posledný krok v prípade, že odvolací orgán VTO naozaj nefunguje a nemáme možnosť e, zaviesť nejaké dočasné riešenie, e, s ktorým by sme mohli dospieť k, k dohode s protistranami. Čiže toto je akýsi, aká, akási posledná slamka, ktorej sa chytáme, aby sme dospeli k dohode s partnermi. A ak sa to ukáže byť nemožné, tak chceme mať možnosť obhajovať svoje práva v súlade s medzinárodnou legislatívou a korektným spôsobom. Pokiaľ je o návrh pre naše nástroje na presadzovanie, zdá sa, že to tak nie je a Mm, aby sa vysvetlil aj druhú stranu mince, tak e, ani tá dohoda medzi viacerými stranami, ktorú tu budujeme, to tiež nie je. E, toto tuto e, to zastavíme. Naša ochota pracovať so všetkými stranami spolu s USA je potvrdená a ostáva absolútne nezmenená. A zopakovali sme túto ochotu aj prostredníctvom komisára Hogana. Takže máme tu celú škálu nástrojov a situácií a tento návrh, ktorý je pred vami, je jedným e, z tých úsilí, e, ktoré vykonávame a je to v podstate celková snaha urobiť reformu VTO zásadnejším spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Mari, nejaké pripomienky? Ďakujem, pán predseda. Všetkým kolegom sa chcem poďakovať aj komisii za ich vystúpenia. A zo všetkého vyplýva, že našim cieľom je podporiť multilaterálny systém a ochraň, obraňovať VTO. Všetko som si poznamenala, pokúsim sa to zapracovať spolu s tieňovými spravodajcami, takže bude aj ďalšia diskusia na výbore v apríle, tam už bude predložený konkrétny návrh znenia. E, treba sa posunúť vpred podľa mňa a e, presadiť náš hlas pri multilateralizme. Ďakujem. The report... Správa bude hotová 21. apríla a potom e, máme ďalšiu výmenu názorov. Dobre. A týmto sa dostávame na záver bodu 16 a skôr, než začneme bodom 17, chcel by som privítať delegáciu pána Warbona zo Švédska, z krásneho mesta Jeteborg, kde som bol niekoľko raz a je to mesto Volva, takže vítajte. Ste tam? Vzadu? Áno, dobre. Dobre. Takže bod 17 možno trošku súvisí s Jeteborgom a s Volvom. Ide tu o oceľ a situáciu v oblasti ocele a ide aj o opatrenia, ochrana opatrenia, ktoré súvisia s tým, že náš eh, najväčší partner za nám zaviedol clá na oceľ a niektoré oceľové výrobky. A na druhej strane máme nadkapacitu eh, ocele, hlavne v Číne, ale aj v niektorých ďalších krajinách. A teraz tu máme záplavu ocele, ktorá prichádza do Európskej únie z iných krajín. Komisia zaviedla ochranné opatrenia, hm, ktoré majú riešiť tento problém. V roku 2019 sa robili isté úpravy ale som úplne presvedčený, že potrebujeme ďalšiu revíziu nariadenia, nariadení o týchto ochranných opatreniach, pretože situácia sa zmenila dramaticky v druhej polovici roku 2019. Na začiatku roku 2019 priemere bolo viac dovozov ocele vo výške 465 tisíc tón mesačne. A v druhej polovici sa to viac menej strojnásobilo. To znamená, že to bolo viac ako 1,2 milióna tón, ktoré prišli na európsky trh a preto je naozaj veľmi dôležité, aby sme urobili ďalšiu revíziu týchto ochranných opatrení, hlavne ako európska reakcia, ale je tu aj otázka toho, čo sa stane s celkovou celosvetovou nadkapacitou. Je tu teda nadkapacita ocele. Došlo k miernemu zníženiu e, v Číne zo 120 miliónov tón, ale tak či onak je to obrovský problém. Máme tu veľa ocele, ktorá prichádza z Turecka a pod tlakom cieľ zo strany USA musíme riešiť aj túto otázku. Preto som vyzval komisiu, aby nám uviedla prehľad svojich názorov a odborníkom na túto tému je je Rubin a Či a čo skoro mu odovzdám slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dobré ráno. Myslel som si, že tu uvediem takú malú prezentáciu, aby ste aj po stretnutí si uchovali v pamäti nejaké prvky a s vašim dovolením by som chcel uvieť aj nejaké zázemie, ktoré sa týka týchto opatrení ehm, ale všetko ste povedali už vo svojom úvode. E, tieto e, opatrenia treba vnímať na základe krízy e, v oceliarskom sektore. Odpoveď na túto situáciu bola niekoľko opatrení na obmedzenie obchodu a opatrenia, ktoré boli zavedené v marci 2018 zo strany USA a USA uvalila ďalší 25 e, cieľ na viaceré oceánske výrobky. Súčasťou reakcie e, bolo preskúmanie možností e, ochranných opatrení a komisia začala s týmto skúmaním zo svojej vlastnej iniciatívy. Mali sme dosť dôkazov o o zvyšujúcich sa dovozoch a o hrozbe zo strany USA a komisia konala skôr, než sa priemyselné odvetvie našlo v zlej situácii kvôli týmto opatreniam. My sme konali podľa mňa dostatočne rýchlo. My sme zaviedli predbežné opatrenie v júli 2018 a definitívne opatrenie 1. februára 2019. Zaviedli sme ich na obdobie troch rokov na všetky zdroje dovozov okrem Európskeho hospodárskeho priestoru Južnej Afriky pretože máme s nimi obchodnú dohodu a vylúčili sme aj rozvojové krajiny, ktoré sú pod hranicou de minimis stanovenou nariadení. Týka sa to 26 produktových kategórií a to v podstate presne zodpoveda e, americkým opatreniam. E, zaviedli sme ochranné opatrenia tam, kde to bolo možné a tieto e, produktové kategórie sú od cievok až po potrubia. Zaviedli sme tam aj prvok liberalizácie veľmi dôležitým prvkom, ktorý sa týka týchto ochranných e, opatrení, e, bola úvaha ochrániť e, na jednej strane priemyselné odvety, ale na druhej strane tu bola aj potreba zabezpečiť dostatočnú úroveň dodávok a ponuky v Európskej únii, keďže Európska únia nie je sebestačná v oblasti ocele. Predpokladáme, že situácia sa menila a nebola a nie e, stála a preto sme zaviedli revízie každý rok. E, momentálne sú e, cla na historickej úrovni. Je tu 5 na úroveň liberalizácie ročne. Tradiční vývozovia, ktorí vyvážajú, vyvážajú viac ako 25, ako 5 dovozu špecifických projektov, tak tam e, umožníme zaviesť každej krajine e, cla a kvóty. E, kvóty, kvóta 1 je júl až september a kvóta 4 je apríl až jún. Potom pokiaľ ide o kategóriu 1, cievky. 60 dovozov už boli pokryté antidumpingovými opatreniami, takže e, si myslíme, že e, špecifické kvóty pre tradičné e, dovozové materiály by nefungovali, takže sme zaviedli iba jednu celkovú kvotu. Tuto vidíte vývoj dovozov, skôr než boli zavedené tieto clá. Vidíte, že došlo k výraznému zvýšeniu týchto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 a vidíte aj priemer za roky 2015 až 2017 a vidíte, že táto úroveň bola približne na úrovni e, dovozov z roku 2016, e, keď e, priemysel v Európskej únii bol stále ziskový. My sme potom spustili prvú revíziu v polovici maja 2019, iba dva mesiace potom, ako definitívne opatrenia vstúpili do platnosti a zistili sme, že opatrenia fungujú pomerne dobre, ale predsa len ich bolo treba upraviť. Znížili sme tempo liberalizácie z 5 5 na 3 Zaviedli sme 30 strop v kategórii 1 cievky. E, potom sme e, aktualizovali vylúčenie rozvojových krajín a potom sme e, stanovili aj strop v kategóriách 13 až 16, aby som to vysvetlil, chcem vám ukázať e, podiel dovozov kategórii 1. E, pre tých, ktorí majú veľmi dobré oči, e, vidíte, že tradiční dovozovia ako Čína, Brazília a Rusko už nevyvážali kvôli antidumpingovým opatreniam, ale Turecko zobralo tento levý podiel toho, čo ostalo voľné a dvojnásobilo svoj dovoz do EÚ a preto sme sa rozhodli dať tam strop, aby žiadna krajina nemohla vyvážať viac ako 30 celkovej dostupnej kvoty. Tieto grafy ukazujú účinok crowding outu. Na ľavej strane vidíte, čo sa stane v štvrtom kvartáli, keď môžu krajiny vyvážať teda v kvote trikej krajiny môžu vyvážať na základe svojich potrieb. Bielorusko môže vyvážať do Európskej únie napríklad v kvote 3, zatiaľ čo na pravej strane vidíte, čo sa stane v kvote 4, keď e, krajiny už vyčerpajú svoje e, kvóty a môžu využiť e, zvyškové kvóty. A tu červenou farbou vidíte dovozy z Turecka a tieto dovozy vlastne berú pre všetky možnosti vývozu do EÚ pre všetkých ostatných tradičných dodavateľov. Takže fungujú tieto ochranné opatrenia. Keď porovnáte plný rok uplatnenia a opatrení, teda rok 2019 s vrcholom dovozov roku 2018, došlo k zníženiu eh, dovozov o 4,5 milióna tón a vraciame sa ospäť na úroveň 28,8 milióna e, tón a myslíme si, že toto je úroveň, ktorá neublíži Európskej únie. To znamená, že e, opachranné opatrenia e, dosiahli svoj cieľ. Tu vidíte vývoj dovozov pre všetky kategórie produktov. Eh, vidíte eh, žltou farbou dovozy v roku 2019. Vždy sú pod úrovňou roku 2018 a vo väčšine prípadov aj pod úrovňou eh, roku 2017. A okrem zníženia celkového objemu dovozu videli sme, že tu boli aj takmer 3 milióny tón v kvote, ktoré sa nevyužívali. To znamená, že tu neboli nejaké nedostatky v dovozoch a v ponuke. 14. februára sme e, uverejnili výsledky druhej revízie, e, teda sme uverejnili druhú revíziu, tu je kalendár pre druhú revíziu je tu záväzok zo strany komisie ukončiť čo najrychlejšie túto revíziu a rozhodne do 30. júna tohto roku. E, toto sa zdá byť veľmi dlhý čas, ale keď k tomu pridáte celý ten čas, ktorý je potrebný na výkon všetkých týchto úkonov, tak v podstate máme iba dva týždne na e, vyšetrovanie. S týmto by som skončil, pán predseda, ale veľmi rád si vypočujem akékoľvek pripomienky, odpoviem na akékoľvek otázky. Ďakujem veľmi pekne. Joachim Šuster. Áno, ďakujem veľmi pekne. Mám vlastne iba jednu otázku, ale myslím si, že je to veľmi dôležité pre súčasnú situáciu v oceliarskom priemysle. Ako je to vypočítané? Ako to bude teda vyzerať počas krízy v oceliarskom priemysle? Keď klesne výroba, ale pritom e, dovozy ostanú rovnaké alebo sa zvýšia. E, tým sa domáci ocelársky priemysel dostane dodatočne že po ďalší e, tlak. Toto sa tiež započítava alebo rátame s tým, že v Európe ostane výroba ocele na rovnakej úrovni. Toto treba tiež zohľadniť, keď sa dívame na situáciu v oceárskom priemysle. Ďakujem veľmi pekne, pán Kanas. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My e, pozorujeme e, výrazný zvrat v okolnostiach od ostatnej revízie e, v roku 2009. Od roku 2009 sa výroba v EÚ znížila do roku 2018, osobitne v automobiloch, kde to, kde výroba klesla o 7%, takže e, zdá sa, že výroba v Európe klesá a e, ukazuje sa, že na svete e, bude prebytok oceli, alebo teda prebytok surovín. Už teraz vidíme znaky tureckej krízy napríklad a bude skrátka klesať dopyt, čiže krátenie výroby oceli e, sa prejavilo. Samozrejme došlo k zníženiu výroby v dôsledku klesajúceho dopytu, ale my e, udržiavame vysoké úrovne dovozu, čiže, e, pardon, kvóty. Čiže kvóty na dovoz oceli alebo produktov z oceli sa javia byť a chcete, aby, alebo teda plánuje komisia pre, presúvať tieto kvóty tak, aby sa ten limit zníženia o 30 v zbytkovej kvóte alebo zbytkových kvót na krajinu e, rozdelil tak, ako je to potrebné. Po druhé, e, v súčasnosti 5-percentná e, kvóta ktorá začala platiť v roku 2019. To je nárast, teda zvýšila sa kvota, ale trh na to nezareagoval, tá kvota nebola využi- využitá, čiže neplánujete e, redukovať e, od týchto, od týchto 5% tie kvóty, aby sa reagovalo na reálny dopyt na trhu? Immanuel Muel. Immanuel Muel. Mám skoro rovnaké otázky ako predrečník. Nemusím teda ani vystúpiť. Um, Mr. Sassini. Pán Sassini. Salini, nie Sassini, opravuje e, pán Salini. E, ďakujem. Chcel by som povedať, že tiež súhlasím s tým, čo povedal pán Kaňas. Chcel by som ale dodať jeden prvok a ostávam totiž to trošku e, zmetený. Ide o toto. Aby sme dostali výsledky e, týchto ochranných opatrení, možno by sme nemali počítať e, ten rozdiel a tú medzeru, ale skôr podiel na trhu. To nám poskytne lepší obraz. A to by podľa mňa mohlo byť, mohlo byť zaujímavé kritérium. A zrejme to ale nebude priateľné pre VTO, ale myslím si, že to nie je pravda. Podľa mňa je to zaujímavé kritérium. Pravdou však ostáva, že sa treba pozrieť na to, ako obmedzíte tie škody pre EÚ pomocou týchto uh, ochranných opatrení, pretože nevždy boli úspešné, podľa mňa. A myslím si, že rečníci mali pravdu, keď vyjadrili svoje obavy. Nie všetko sa dá vyriešiť pomocou kvót. A možno by sme sa mohli zamyslieť nad celkovým znížením kvóty poskytnutých eh, veľkým krajinám, ako je napríklad Turecko, ktorý je veľkým dodavateľom ocele do EÚ. Myslím si, že by sme mali obmedziť eh, tú zvyškovú kvotu, ale mali by sme sa pozrieť aj na tie národné kvóty, ktoré sme poskytli, pretože to je podľa mňa jediný spôsob, ako sa nám eh, podarí pomôcť trhu, ktorý sa nachádza v kríze je tu totiž to hrozba, že prídeme o veľkú časť z hodnotového resťazca e, v oceľárskom priemysle. Čas je dôležitý, ale myslím si, že je tu všeobecná podpora podľa toho, čo povedali prechádzajúci ročník, e, rečníci, takže bolo by dobré sa zamyslieť nad tým. Emma Ďakujem, pán predseda. Aj ja sa chcem komisii poďakovať za prezentáciu, opis. Je tu naozaj potreba upres, u, u, upraviť zábezpeky. Ale ako? Vidím tu dva aspekty, ktoré možno ešte neboli až tak spomenuté. Myslím, že by sme mali prenos kvót vidieť ako dosť rizikový nástroj, pretože i pri zmene konjunktúry e, to bude situácia bez ochrany pre európsky oceliársky priemysel. Takže by tu chýbala tá ochrana. Treba myslieť teda na tie stropy. A tie súčasné stropy nie sú e, adaptované Takže by sa to malo znížiť 30 v prípade exportných krajín a dalo by sa možno úplne premyslieť mechanizmus. Teda, že súčasný vývoj dovozu by sa zohľadnil, čiže by to bol flexibilný mechanizmus, ktorý by neznamenal nejaký väčší podiel na trhu v istej chvíli, ale flexibilne. A potom ešte e, únik uhlíka, presun výroby, ako zmeny európskeho oceliarského priemyslu alebo aj nemeckého sa e, prispôsobí znižovaniu emisiám CO2, upraví na hranici. To vždy musí byť kompatibilné s pravidlami VTO. Takže možno, že vyrovnať e, tie náklady, ktoré so sebou prináša tranzícia na um, produkciu ocele s nízkymi emisiami CO2. Čiže to by malo byť tiež súčasťou diskusie o kvótach. Mali by tu byť teda stimuly, aby aj celosvetovo došlo k reštrukturalizácii oceliarského priemyslu a to ešte rýchlejšie. Čiže vo všetkých krajinách VTO e, to vyrovnávanie na e, hranici E, rovnaké podmienky pre všetkých to teraz neexistuje. To sa pýtam komisie, či by sa vedeli viac o to posnažiť. Ďakujem a teraz pán Beautykofer. Ďakujem, pán predseda. <clears throat> Nie som najväčší odborník na ocel a preto to poviem jednoducho či potrebujeme dodatočnú ochranu pre európskych oceliarov. Podľa mojich e, informácií to môžem len potvrdiť a preto by sme mali obozretne overiť návery Eurofair a návrh predrečníka kolegu Šolca by som mohol plne podporiť, teda tých 30 ako e, strop A ešte by sme sa asi mali obrátiť na komisiu e, s prozbou, aby sa ešte raz zamysleli nad tým, ako to, o čo sa spoločne snažíme, teda transformácia aj oceliarského priemyslu, aby e, to bola tzv. zelená ocel, ak to tak môžem povedať, teda s nižšími emisiami CO2, ako by sa to dalo zohľadniť pri opatreniach, ktoré e, chceme využiť. Nebolo to jasné z vystúpenia komisie. Je zjavné, že to nebude ľahko integrovateľné, ale mali by sme sa o to pokúsiť, pretože tú transformáciu nemôžeme odsúvať až do chvíle, kedy e, sa vyjasní situácia na trhu. Vďaka. Myslím, že sú to všetko vážne témy. Minulý rok došlo k zníženiu výroby ocele o zhruba 8 miliónov tón a 15 tisíc pracovných miest zaniklo. Je to teda závažné pre celý reťazec aj pre spracovateľský priemysel, samozrejme. Takže boli tu otázky a možno, že by ste sa mohli vyjadriť aj k globálnej situácii, hlavne v kontexte globálneho fóra. Ďakujem pekne, ďakujem za jednotlivé vystúpenia. E, zareagujem priamo na vaše otázky. V prvom rade e, nadmerné kapacity. Tu je situácia stále zlá. Pretrvávajú nadmerné kapacity v oceliarskom priemysle a ešte stále máme e, partnerov, obchodných partnerov, ktorí uplatňujú obchodné postupy, ktoré sú škodlivé pre európskych oceliarov, hlavne dotácie. My teda chceme zlepšiť pravidlá o dotáciách a určite e, e, s tomu venujeme pozornosť. A asi preto mm, je tu naďalej taká narušená situácia e, celosvetovo a preto asi európsky oceliársky priemysel je najviac chránený e, obchodnými opatreniami. Hlavné zábezpeky, o ktorých dnes hovoríme, tak e, tu je asi 25 antidumpingových, antidotačných opatrení a komisia naozaj veľmi rýchlo zareagovala. Vždy Ehm, mali sme aj opravnené stiažnosti ohľadne dotácií alebo dumpingovaného import, dumpova, dumpovaného importu zo strany európskych oceliarov. Ehm, ešte stále prebiehajú aj isté ehm, prešetrovania. Som si teda istý, že vždy, keď európsky oceliarský priemysel bude mať pocit, že pokračuje nejak taký neférový postup, ktorý je škodlivý, určite by podal stiažnosť. Revízia zábezpiek, to už začalo. Pozorne som si poznamenal tie podnety, ktoré tu odzneli zo strany poslancov a poslankyň. Ja chcem jednu vec povedať jasne, teda čo možné je a čo možné nie je. Zabezpeka sa nedá použiť na e, zníženie dopytu e, na medzinárodnej úrovni. Nie, to môže sa e, vyriešiť, to môže vyriešiť iba náhly nárast. Teda treba použiť iné nástroje, to platí aj pre únik uhlíka, tu treba použiť iné nástroje. Čo ale zábezpeka môže, Napríklad e, môže to, aby e, import nepresiahol takú úroveň, ktorá by už potom bola škodlivá. Takže revízia transferu kvót, zníženie e, toho, tej 30-percentnej úrovne, možnosti, aby vývozcovia využili ostatkové kvóty. To všetko je súčasťou toho, čo je, mm, myslím, v rámci revízie možné jednotlivé zainteresované strany, myslím, sa o to aj pokúsia. Ale my nemôžeme znížiť úroveň kvót pod eh, historickú obchodnú úroveň rok 2015-2017. Je to referenčné obdobie a nemôžeme mať ani žiaden prvok progresívnej liberalizácie. To sú dve základné požiadavky VTO. Okrem toho, ale môžeme spraviť veľa a my chceme e, zaručiť, aby zábezpeky jednoducho fungovali dobre. Ďakujem. Vďaka. Sú ešte nejaké otázky? Zdá sa, že nie, ale áno, predsa len. Ďakujem pekne, pán predseda. hovorí pán Sales. Otázky, odpo, pardon, odpovede boli jasné. Naozaj eh, vyčerpávajúce. Ale asi sme poslednými ochrancami um, kritérií VTO, ktoré treba rešpektovať. Možno, že by sme my mali začať hovoriť o tom, ako zaručiť budúcnosť tohto európskeho oceliarského priemyslu. Stále sú tu malé rozdiely interpretačné v kontexte VTO. Ak je to tak, tak nech to riešia akademici. Ale ak hovoríme o európskom priemysle, o e, jeho budúcnosti a sile, tak si myslím, že náš prístup, e, aj prístup komisie by mal byť oveľa pragmatickejší. Ďakujem, pán Kanas. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie, podľa, alebo teda nadviazať, ak mám nadviazať na kolegu, tak tie, e, tak tie žiadosti sú veľmi formálne, ale tie problémy, tak e, tie, tie ktoré potrebujeme riešiť, tie sú pomerne vážne. Um, my máme systém, ktorý my, my síce niektoré veci splníme, ale Vieme, ktoré, ktoré krajiny uplatňujú e, tieto, tieto opatrenia, poznáme, kto sú naši výrobcovia a ide nám predsa o našich e, zamestnancov, ale toto nie je žiadna novinka. My e, sme už o tomto hovorili. Potrebujeme vytvoriť rovné hracie pole, rovnaké podmienky pre všetkých a vyrovnaným, a to vyrovnaným spôsobom. Čiže to sú, to, to sú formulácie, ktoré, e, ktoré používame bežne. Čiže toto sú, e, ide nám o pravidlá hry, ktoré majú byť rovnaké pre všetkých. Pretože ak nie, tak e, pokiaľ nebudeme trvať na rovnakých pravidlách, tak jednoducho prídeme o zamestnanosť, prídeme o podniky v priemysle a to preto, lebo konkurenti nám budú likvidovať trh. To, sú, to nie sú čísly, nie sú šta, to, to nie sú čísla, nie sú štatistiky, nie sú nejaké e, riadky a stĺpčeky v tabulke. To sú ľudia, ktorí chcú zamestnanosť a my e, pripravujeme náš priemysel o schopnosti, že áno, rovnaké pravidlá, fajn, ale pre všetkých, nielen pre nás. A sú tu aktéry, ktorí e, systematicky porušujú tieto pravidlá a takýchto je pomerne veľa. Pokiaľ my sa zaviažeme k niečomu, tak by sme to mali vyžadovať od ostatných a nemali by sme klásť prísne požiadavky na nás a nie na ostatných. Aspoň toto treba povedať jasne. Ďakujem, pán Šuster. Stručná pripomienka. Nie je veľmi zmysluplné e, odignorovať dopyt. My nevytvoríme e, dobré konkurenčné podmienky takýmto spôsobom a hrozí, že nebudeme chrániť e, oceliarský priemysel, ale e, skôr ju budeme, systém, ho budeme systematicky ničiť. A hlavne z politicko-priemyselného hľadiska je to vysoko problematické. Európa je preto e, takým významným ekonomickým partnerom, pretože máme mnohé podniky u nás v Európe a nedáva zmysel podporovať jednu časť základného priemyslu, pretože sa e, zohľadňuje import, ale bez zohľadnenia dopytu, to som chcel poznamenať. A podľa toho by ste prosím mali pozmeniť aj váš prístup. Teraz pán Šolc. Stručne aj ja. E, kvôli predrečníkom. Myslím, že to posolstvo bolo jasné. Nemôže ísť iba o ochranu pracovných miest e, v EÚ, ale e, každej krajine by to o to malo ísť. Je to celosvetová požiadavka, teda ako sa vysporiadať s dopytom a ponukou, ako dosiahnuť vyváženosť a preto e, ocelové fórum, keď už toto fórum nebude, nebude fungovať, pretože nejaká krajina e, e, niečo už neakceptuje alebo sa na tom plne nepodiela, tak to musí prejsť na pôdu VTO. Bol by to taký štrukturálny prvok a pred tou 12. ministerskou konferenciou by komisia mala navrhnúť, ako E, opäť e, e, oživiť toto oceliarské fórum. A v neposlednom rade pán Winkler. Ďakujem, pán predseda. Stručná pripomienka. <clears throat> Obraciam sa aj na komisiu. Ak by ste boli pozorní, tak Diskusia začala, keď mala byť už formálne skončená. Pred pár rokmi by to bola pekná prezentácia, pravidlá, ktoré potom treba e, dodržiavať. E, my, ja som z Rumúnska, my sme zaplatili za pristúpenie k EÚ e, tým, že sme zahubili naši oceli, náš oceliarský priemysel. Ale sú tu aj sociálne dôsledky a tá zodpovednosť je aj politická, preto si myslím, že teraz to treba zmeniť a ani z ekologický dohovor, ani e, pravidla VTO, ktorými asi sa riešim, riadime sami. E, možno, že vlastne už VTO ani nie je, to bude ďalší bod dnes. Takže treba, myslím, že novú perspektívu. Môžem vás plne podporiť. Myslím, že host z Francúzska e, za VTO sa hlasí o slovo. Ďakujem, pán predseda. Ľutujem trošku neskôr som prišiel a možno, že to nebude úplne k veci, čo poviem, ale mám pocit, že keď krajiny nerešpektujú pravidla Svetovej obchodnej organizácie VTO, tak e, je to aj otázka reaktivity. E, Google bol odsudený mm, na rôznych grémiách, ale to rozhodnutie prišlo e, oveľa, oveľa rokov neskôr, takže mať nejaké ochranné opatrenia e, prísne, tak e, to podľa mňa by mohlo vzniesť trochu morálky do tohto obchodu. Pri oceli a hliníku sú krajiny, ktoré odkladajú výrobu ak by boli ochranné opatrenia, myslím, že by sme to naozaj mohli e, trošku e, zlepšiť. Ďakujem. Komisia. Um, dve veci chcem objasniť. Rôzne vystúpenia sme si poznamenali. Ja už som povedal, že väčšina toho, čo povedali poslanci a poslankyne, e, čo sa týka možného zlepšenia zábezpiek, možné je, je dosiahnutelné, ale musíme to prešetriť, musíme si to zanalizovať. A pán Šuster má úplnú pravdu. Je tu prepojenie medzi tým, čo sa deje na vnútornom trhu a dovozom. To znamená, že tá odpoveď musí zahraňať viacero aspektov. Netreba sa ale pozrieť iba na zábezpeky, ale aj na iné nástroje. A to preto, že zábezpeka je už zo svojej povahy dočasným nástrojom, ktorý sa môže pozrieť iba na úroveň dovozu. A treba toho zohľadniť viac. Komisia pracuje na priemyselnej stratégii. Intenzívne. Takže ja som nechcel nejako formálne odpovedať, ja som sa snažil byť čo najjasnejší ohľadne toho, čo možné je pri zábezpekách a čo možné nie je, pretože sa budú musieť využiť aj iné nástroje. A ja nemám pocit, že by som povedal, že sa nástroje iné ako zábezpeky použiť nedajú. Ďakujem. Takže pozrieme sa na tých 15 eh, dní E, revízia sevka provízi, ustanovení a som presvedčený o tom, že budeme o tomto ešte diskutovať e, a pomôžeme tak európskemu oceliárskému priemyslu e, pri dopite, pri digitalizácii a spracovávaní, alebo teda tranzícii k výrobe s nízkymi emisiami CO2, pretože oceliarstvo je veľmi dôležité pre európsky e, re, hodnotový reťazec. Preto treba pokračovať v dialogu aj v budúcnosti. Ďakujem ešte raz všetkým, aj poslancom, poslankyňam. Invite... A teraz prejdeme na bod 18 a ja by som chcel teraz poprosiť pána Cona, aby sem prišiel ku mne za predsednícky stôl. So, um... Takže, pokračuje predseda, dostávame sa k um, skupinke bodov na našom programe, v rámci ktorých sa budeme zaoberať Svetovou obchodnou organizáciou. Napriek eh, predchádzajúcim bodom, ktoré, kde sme sa už tieto témy dotkli a kde VTO zohrávala dôležitú úlohu, eh, VTO je témou, ktorá v sebe skrýva množstvo ďalších záležitostí, ktorými sa zaoberá náš výbor. A náš záujem je v tom, aby sme ehm, sa naozaj zasadzovali o systém obchodu založený na pravidlách. Niekedy je to náročné, ale cieľom je zlepšiť možnosti, ktoré má VTO. Kvôli stretnutiu um, riadiaceho výboru a parlamentného zhromaždenia tu v Bruseli. Tu máme dnes prítomných zástupcov parlamentnej konferencie a aj Svetovej obchodnej organizácie. Takže chcem uh, privítať členov riadiaceho výboru parlamentnej konferencie VTO. Tu na výbore viacerí tu sú. Uh, Takže vrelo vás tu vítam. Ste z rôznych krajín, od Brazílie, cez Indiu, Senegal, Kazachstan a mnohé ďalšie krajiny. Vítam vás ešte raz na našom výbore pre zahraničný obchod Európskeho parlamentu. A vzhľadom k tomu, že od roku 2002 sa spolu snažíme teda parlamentná únia a Európsky parlament a parlamentná konferencia aj Svetová obchodná organizácia pravidelne stretávať. Tentokrát e, budeme pracovať na príprave parlamentnej konferencie v kontexte ministerskej konferencie v Kazachstane v Nozultane, ktorá sa bude konať v júni tohto roku. A je dobrou tradíciou parlamentnú konferenciu nechať e, v rukách dvoch predsedov, spolupredseda, tu sedí vedľa mňa, pán doktor Fajid Son, ktorý sedí vedľa mňa, je indonés, indonéským poslancom, poslancom indonéskeho parlamentu. Ja by som mu rád odovzdal teraz slovo, aby um, predniesol svoje vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Lange. V prvom rade by som chcel povedať, že je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť v mene parlamentnej, eh, medziparlamentnej únie a budeme sa zobrať veľmi dôležitou témou, prípravou ministerského stretnutia v Kazachstane a tiež parlamentné konferencie o VTO. Vzhľadom k tomu, že sa blížime k ministerskej konferencii o VTO, myslím si, eh, delegácia riadiaceho výboru by mala rokovať o príprave a vecnej náplni tejto konferencie z hľadiska VTO. O tomto budeme zrejme rokovať po obede. Sme veľmi vďační Európskemu parlamentu za to, že ehm, nám umožnil zorganizovať e, toto stretnutie, v ktorom budeme pokračovať po obede. Takže ja chcem poďakovať za túto príležitosť. Ja vám ďakujem, vážený pán Zon, za to, že ste tu, hovorí Bernd Lange. Ehm, presne ako hovoríte, po obede začne rokovať riadiaci výbor. Je, je tu jeden bod, e, ktorý sa týka konferencie v Nusultane, kde bude potrebné rokovať o reforme VTO. A toto je bod, o ktorom ehm, hovorili už členské štáty VTO som veľmi rád, že tu máme veľvyslanca Kanady pri VTO v Ženeve pána Stefana de Búra, ktorý je jedným z rečníkov. Kanada je jedným z členov tzv. otavskej skupiny v rámci VTO. Táto skupina sa snaží o reformu VTO A tzv. otávska skupina teda združuje niekoľkých členov VTO, ktorí sa pravidelne stretávajú. Jedným z nich je aj Európska únia. Stretli sme sa už, myslím, trikrát na takej mini, v takej mini ministerskej zostave. Naposledy to bolo v Davose v januári tohto roku. Pochopiteľne, okrem všeobecné otázky reformy VTO a reformy mechanizmu na riešenie sporov a odvolacieho orgánu. Toto boli teda kľúčové veci. Sa skupina zaoberala aj inými vecami ako agen- rozvojová agenda z Dohy alebo um, do akej miery pravidla VTO budú súčasťou hry. Takže som veľmi rád, že pán veľvyslanec Debúr je tu a dávam mu, dávam mu týmto slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, želám príjemné predpoludne a vítam v túto možnosť eh, poskytnúť informácie o kanadských prioritách a záujmoch v rámci VTO a eh, môžem povedať len, že sa teším na plodné diskusie po obede, ale rád by som úvodom povedal mm, jednu dôležitú vec. Eh, možno ste to nepočuli, ale alebo teda možno vám to nehovoria, ale VTO nie je na pokraji kolapsu, výbory sa stretávajú, ľudia pracujú, rokuje sa o témach, myšlienky sú predkladané a dokonca aj spory e, sú predkladané na riešenie a na rozsúdenie, na rozhodnutie. Nebudem skrývať fakt, že sú výzvy, ale musíme e, uznať e, fakt, že organizácia naďalej funguje, a má svoj zmysel. A tiež e, treba pochovať mýtus, že USA úplne z VTO vystúpili. USA síce e, uplatňujú o mnoho dôraznejší prístup riešenia veci, ktoré spadajú do pôsobnosti VTO. Možno ide o Ehm, odklon od tradičného spôsobu toho, ako USA pristupovali k VTO, ale USA naďalej zostávajú veľmi aktívnym členom, ktorý sa podiela na činnosti tejto organizácie. Tiež treba zdôrazniť, že súčasná situácia, v ktorej sa nachádza VTO, nie je chybou alebo dôsledkom činnosti jedného člena. Všetci za to máme rovnakú zodpovednosť a preto eh, sa dá povedať, že na VTO dosiahneme zmenu len kolektívne. A tu je práve tá výzva. Ja myslím, že možno povedať, že je takmer jednomyselná zhoda na tom, že VTO potrebuje reformu, aby sme zabezpečili, že organizácia zostane relevantná a bude naďalej plniť svoju úlohu aj v 21. storočí. Ale výzvou je tu e, to, že je potrebné e, prijať nejakú kolektívnu dohodu na tom, čo treba urobiť a táto dohoda zatiaľ sa nečrtá veci, ktoré, o ktorých riešime, ako je riešenie sporov, odvolací orgán, e, dotácie priemyslu. Toto sú veľmi zložité témy a hľadať pokrok v týchto záležitostiach bude trvať čas, bude to náročné a ten pokrok pravdepodobne bude len e, inkrementálny, pôjde drobnými prískokmi vpred a preto e, nemôžeme čakať, než sa niečo udeje. Dobrým prípadom je otázka odvolacieho orgánu. Kanada je samozrejme odhodlaná spolupracovať so všetkými členmi na hľadaní trvalého riešenia, ale neznamená to, že budeme len tak sedieť a čakať a nechrániť svoje záujmy. Ako iste viete, Kanada a EÚ oznámili e, dočasný systém riešenia sporov e, v, na, v jeseni minulého roku. Spolupracujeme s 15 ďalšími členmi na tom, aby sme vytvorili e, takéto dočasné riešenie sporov Um, ide o to, aby sme sa dohodli na tom, že dokiaľ e, odvolací orgán VTO nebude fungovať, budeme mať nejaký dočasný systém riešenia sporov. A cieľom je samozrejme e, nájsť e, trvalé riešenie odvolacieho orgánu tak, aby to vyvalo všetkým. Kanada je pripravená hľadať riešenie, avšak musíme si priznať, že uznesenie NC 12 Nursult, e, teda pre Nursultán nie je realistické, alebo teda v Nursultáne pravdepodobne nedosiahneme riešenie, takže my e, tú ministerskú konferenciu číslo 12 nemôžeme vnímať ako bod zlomu a pre Kanadu to bude dobrá príležitosť e, urobiť si inventúru, zistiť, kto má aký názor a definovať, vytýčiť nejakú cestu vpred smerom k reálnej reforme VTO. Ako iste viete, a povedal to aj predseda Kanada, prevzala vedúcu funkciu pri reforme VTO tým, že vytvorila otavskú skupinu, takže my um, sa snažíme byť akýmsi garantom tejto skupiny, ale cieľom otavskej skupiny nie je prichádzať s návrhmi o reforme VTO ako takej. Cieľom fungovania tejto skupiny je byť fórom na výmenu myšlienok, názorov a návrhov členov, ktorí vnímajú veci podobne a je to tiež možnosť, ako vygenerovať určitú podporu pre reformu VTO. My sme vždy pozývali aj protivníkov alebo, alebo štáty, ktoré majú iný názor, aby, sme sa, aby sa nám vykryštalizovali reálne riešenia a cieľom, ako som povedal, je prispieť k reforme VTO. Kanada naďalej je na túto reformu presadzovať. Ministri e, otavskej skupiny sa stretnú v Otave znovu prostred marca a budú e, diskutovať o tom, ako prispieť k pozitívnemu výsledku ministerskej konferencii číslo 12 v Nursultane a tiež ako zapracovať pripomienky podnikateľského sektora do našej práce. Aj keď nemôžeme žiť v ilúzii, že MC12 bude znamenať nejaký prielom, ako som povedal, smerom k reforme, avšak to neznamená, že sa nestane vôbec nič. Práve naopak, my sme optimisti v tom, že členovia VTO budú schopní zásadne pokročiť e, v niekoľkých témach v Nursultania. E, cieľom je pripomenúť verejnosti relevantnosť VTO aj v 21. storočí. V prvom rade e, Kanada je odhodlaná doriešiť výstup alebo dôsledky negatívnej praxe v rybolove, tak aby sme zachovali rybolovné zásoby aj pre budúce generácie a E, tieto konkrétne kroky môžu a chcem, aby prispeli k dôveryhodnosti VTO a relevantnosti VTO e, aj v 21. storočí. A keď hovoríme o otázkach 21. storočia, tak dúfame, že MC12 bude príležitosťou, ako ukázať pokrok v iniciatíve o elektronickom obchodovaní. Um, Okrem toho Kanada dúfa, že budeme schopní oznámiť pokrok v činnosti o mikrostredných a malých podnikoch, Comesmes a tiež e, o spoločných iniciatívach na podporu investícií. My budeme e, pracovať e, s partnermi, ktorí majú podobný názor na MC12, pričom sa budeme snažiť vytýčiť cestu smerom k riešeniu otázky domácej podpory polnohospodárstva, pričom Kanada a EÚ spolupracujú s partnermi na tom, aby na MC12 bol vypracovaný ministerský dokument o udržateľnosti a energetiky Ja si neviem predstaviť relevantnejší signál, ktorý VTO môže v tejto chvíli a e, v tomto historickom bode vyslať e, svetovej verejnosti. Budeme tiež pracovať s partnermi na tom, aby sme zabezpečili, že ministerská konferencia 12 bude začiatkom cesty k e, využívaniu obchodu na podporu úlohy žien v, vo svetovej ekonomike. Čiže aj keď MC12 nebude možno predstavovať pralomový moment vo, v, v histórii VTO, určite to nebude stretnutie, na ktorom sa neudeje vôbec nič. Kanada aj EÚ musia spolupracovať na tom, aby e, preskúmali rôzne, konfer, e, rôzne konfigurácie, ktoré prispejú k ochrane toho viacstranného obchodného systému, pričom cieľom je e, vytesať novú formu VTO pre 21. storočie, pričom chceme spolupracovať na spoločných cieľoch a dúfame, že táto spolupráca prinesie ovocie. Takže vám chcem poďakovať za spoluprácu a vítam akékoľvek otázky. Ja ďakujem vám, hovorí predseda. Takže vy ste e, taký človek, ktorý vidí ten pohár skôr na poli plný, než na poli prázdny. Každopádne teraz by som e, chcel dať slovo Svenovi, Simon, Svenovi Simonovi, ktorý je interným spolupredsedom tej našej časti riadiacej skupiny za, e, za Európsky parlament. Pán Simon pokračuje, ďakujem veľmi pekne. E, pánovi e, veľvyslancovi. Vy ste povedali, že Kanada e, preberá vedúcu funkciu, ale hovorili ste pomerne abstraktne a preto by som sa chcel spýtať, či máte nejaký konkrétny návrh e, toho, ako riešiť problém toho mechanizmu na riešenie sporov osobitne odvolacieho orgánu VTO, pretože keď hovoríme o tom, že VTO chceme prispôsobiť výzvam 21. storočia, máte nejaké konkrétne návrhy alebo reakciu kritikom z, osobitne z USA, ktorú by sme im mohli predložiť? Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz pani Katlín van Bremt. Pán de Boer, <laughs> hovorí pani van Bremt ako holandianka. Vaše meno, e, pán de Boer, vyzerá, že má holandský e, pôvod, takže možno máme niečo spoločné. Každopádne chcem poďakovať kanadským priateľom, pretože ste načrtli veľmi reálny obraz o MC12, o ministerskej konferencii 12 v Nursultane, v tom, že by sme asi nemali očakávať príliš veľa od tejto konferencie. Zrejme to ešte nebude e, naozaj problémový bod, v ktorom e, sa dohodneme všetci na reforme veto, ale môže to byť platforma, môže to byť také, taký pozitívny začiatok, čiže dáva nám to nádej a navyše je to vec, ktorú urobiť musíme. Okrem toho je tu vec, teda okrem e, otázky odvolacieho orgánu by som vám chcela položiť otázku na to, čo Otavská skupina robí alebo čo chce robiť, ale sú to aj ďalšie iniciatívy, osobitne iniciatíva Nového Zélandu a Norska v tom, že by tiež sa vlastne začlenili do Otavskej skupiny ako partnery. A e, otázka prepojenia reformy VTO a klimatických otázok. Toto je signál, ktorý tiež chcem vyslať Európskej komisii pretože mať nádej a dávať nádej do budúcnosti e, súvisí s tým, že reforma, ktorú plánujeme, bude na tú budúcnosť prispôsobená. A z môjho pohľadu je veľmi zaujímavé, že alebo to, bol by zaujímavé, keby e, ministerská konferencia 12 podporila napríklad Nový Zéland v tom, aby sme spoločne boli akýmsi lídrom v boji proti klimatickým zmenám, takže aj o tomto by sme sa možno mohli rozprávať pri príprave na MC12. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké ďalšie otázky, hovorí predseda? Pán Winkler. Pán predseda, ďakujem vám, ďakujem spolupredsedovi aj veľvyslancom za to, že sa podelili s nami o svoj názor. Jedna z tém, o ktorých ste hovorili, hovorí pán Winkler, bola téma priemyselných dotácií. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože sme práve absolvovali stretnutie, respektive diskusiu pred eh, touto časťou, kde sme o tom hovorili, o dotáciách do priemyslu. A hoci panuje pomerne um, jasné presvedčenie o tom, že dotácie, ktoré sú momentálne uh, zakázané v rámci VTO, by boli aj tak nedostatočné na riešenie súčasnej situácie. A um, pritom v niektorých právnych systémoch vidíme, že sa uplatňujú dotácie vo veľkom, čiže mať predstavu o tom, aké nové elementy dohody o VTO by mohli v tejto oblasti byť vytvorené, pretože to vyzerá ako nejaká počítačová hra, keď si vytvoríte, alebo teda zostavíte si tú zbroj, tie, tie nástroje a potom idete do bitky a každý sa snaží e, si zadovážiť tú najväčšiu zbraň, čiže my máme určitý e, ten toolbox, e, tú škatulu s nástrojmi, ale asi bude treba upraviť tie nástroje, ktoré tam máme, že? Takže sa, chcem, sa vás chcem spýtať, či vidíte možnosť e, pokročiť v otázke riešenia e, dotácií do priemyslu, myslím na pôde VTO. Ďakujem veľmi pekne, predseda, hovorí pán Bura. Buržva. E, ja vám chcem poďakovať, hovorí pán Buržva, za pán Debúr osobitne za to, že ste hovorili o tej vedúcej úlohe Kanady v tejto veci. VTO nie je na pokraji e, kolapsu. Ja si myslím, že toto je troška optimistické tvrdenie, pretože v prvom rade musíme zachrániť VTO a e, ja chápem ten, ten, ten deklarovaný optimizmus, ale ešte bude treba odviesť nejakú tú prácu. E, pokiaľ ide o stretnutie v Kazachstane, tak vyhlásenia o VTO a udržateľnosti a, pra- a obchode založenom na pravidlách zo strany kazašskej kazašského prezidenta. Myslíte si, že tie diskusie budú skôr o modalitách a o praktických veciach a nie o základných princípoch e, a o spochybňovaní princípov multilateralizmu a VTO, čoho sa teda môžeme opravnene obávať. A pokiaľ ide o ten odvolací orgán, my vieme, že Spojené štáty tvrdia, že e, je sa, sa príliš využíva nejaká justičná právomoc VTO a e, domnievate sa, že riešenie odvolacieho orgánu, ktoré momentálne nastalo, teda zmena pravidel VTO so zohľadnením nových pravidel tak, aby niektoré otázky, ktoré doteraz by boli rozhodované súdnym spôsobom, by neboli riešené takto? pretože náklady na konania by sa mohli využiť aj inak. To je taká praktická vec. A myslím si, že všetci máme obavy, pokiaľ ide o stav e, rozvojových krajín, pokiaľ ide o priemyselné subvencie a štátnu pomoc. Myslíte, že by ste tam mohli dosiahnuť nejaký pokrok? Pán Blank. Pani Blank, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj pán veľvyslanec za to, eh, že ste sa podelili o, o eh, svoje stanoviská a o to, ako funguje táto skupina. Myslíme si, že tento prístup bude úspešný, pokiaľ ide o reformu VTO, ale e, chcela by som sa pripojiť k Svenovi Simonovi a mohli by ste byť, prosím vás, konkrétnejší e, pri hodnotení potenciálu zapojenia USA a možnosti nájdenia spoločného riešenia pre väčšinu e, dnešných problémov, s tým, že tam bude aj USA. No a druhá otázka sa týka Brazílie a Južnej e, Koreji, e, pokiaľ ide o otázku e, štatutu rozvojovej krajiny. Myslíte si, že sa blížime k akejsi rozhodujúcej chvíli, ktorá by mohla zmeniť diskusiu? Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem Anna Kavatini. Ďakujem, pán veľvyslanec, a ďakujem kolegovia. Vítajte, som rada, že vás tu toľky vidím v Bruseli, pokiaľ ide o klimatické zmeny a trvalú udržateľnosť. To je v jadre práce tejto otávskej eh, skupiny, ale pokiaľ ide o ekologický dohovor a záväzky z Paríža, bolo by veľmi dobré venovať sa aj klimatickým zmenám, keď eh, hovoríte o reforme VTO. Takže som sa chcela iba opýtať, či ste už nad tým rozmýšľali, či máte nejaké návrhy, eh, či by ste rozmýšľali aj nad obchodom s environmentálnym tovarom. Jednoducho ma zaujímajú vaše názory na tieto otázky. Áno, a Helmut Scholz. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Velislanec, za naozaj komplexné informácie. Pravdepodobne všetci súhlasíme s tým, že sa tu venuje veľká pozornosť zo strany občanov, pokiaľ ide o reformu VTO, pretože VTO sa nezoberá iba obchodnými e, otázkami, ale ide o to, že k tomu obchodu medzi krajinami dochádza z istého dôvodu. Má to niečo priniesť občanom, je to v prospech ekologického, ekonomického, sociálneho a tak ďalej rozvoja. Otávská skupina už hovorí o začatí reformy VTO so zreteľom na tieto nové problémy 21. storočia. Každá krajina môže tvrdiť, že hlavným záujmom je rybolov alebo pokračovanie uh, rozhovorov e, Dohe a tak ďalej. Ale ako na všetky tieto úlohy nájsť pravidlá? Súhlasíme s tým, že iba systém založený na pravidlách je zárukou, že každý bude mať šancu podielať sa na celosvetovom obchodnom systéme s rovnakými podmienkami. A musí to byť podľa mňa inkluzívne a férové. Nejde iba o voľný obchod, a preto, ako povedala Anna Cavatini, je klimatická zmena problémom. Sú tu výzvy, ktoré vyplývajú napríklad aj z toho, čo hovorí medziorganizácia organizácia práce. A ako osloviť tých, ktorí tam ešte zatiaľ nie sú? Ako zapojiť všetkých do tejto reformy. A dúfam, že viaceré krajiny tomu budú môcť prispieť a toto už podľa mňa sú ďalšie poháre vody k tomu, či budeme hovoriť o poloplnom poloprázdnom pohári. Pán Bises francúzského senátu, otázka, pripomienka na adresu pána a, a veľvyslanca. Ja nemám pocit, že by USA mali chuť úplne zničiť VTO, ale skôr VTO blokovať. Možno preto, že sme neboli dostatočne vnímaví, čo sa týka ich e, pripomienok k úlohe, ktorú E, možno, že pridloho zohrávali sudcovia, ktorí tvoria odvolací orgán. Dennis Shades, veľvyslanec USA v Ženeve pri VTO, mi to takto povedal. Čiže nie vola zničiť, ale blokovať. Možno, že pán veľvyslanec by to mohol upresniť, ale existujú isté e, náhradné postupy ak dôjde k nejakému zablokovaniu VTO. Bol by som rád, keby sa k tomu vyjadril, tak aby sa nemuseli e, zrušiť všetky e, postupy, teda medzičasom. Yes, thank you very uh, much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem, pán de Bure. Mal som možnosť sa s ním stretnúť začiatkom decembra v Ženeve spolu e, s niekoľkými ďalšími veľvyslancami z tretich krajín e, vo VTO a hovorili sme o téme rybolovu. Európska únia e, pripravuje reformu morského a rybolovného fondu a toto mnohé krajiny kritizovali a, a komisárka van der Leyen e, aj ohlásila prispôsobovací mechanizmus, e, ktorý bude zavedený a to bolo tiež kritizované. Takže tieto kritické body zo strany e, Európskej únie, ako sú vnímané v rámci VTO, sú to prekážky pre reformu, pretože sme počuli od Američanov pripomienky k tomuto. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť a mohli by ste povedať, či je tu možnosť, či je tu potrebné mať tento mechanizmus na úpravu, ktorý je kompatibilný s podmienkami EÚ. Mama a ja pripomienku G43, e, pripravili rokovania a to vychádzalo predovšetkým z Dohy, e, z kola rokovaní v Dohe. A boli tu ešte dve nedoriešené veci z Dohy. E, bola to otázka krmiu. Aké je vaše stanovisko? je možné dosiahnuť kompromis? Alebo si musíme dávať pozor na blokovaciu situáciu? Pretože tu nie sú ešte dore všetky veci e, z dohy. Skôr než vám odozdám slovo, môžete zatiaľ ešte trošku rozmýšľať nad odpovediami. Obytám sa Denisa, nášho odborníka na VTO v komisii, aby zareagoval na e, poznámky a otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je naozaj výmena názorov e, s veľvyslancom Deborom. Môžem sa teda e, obmedziť iba na pár reakcií a zdôrazniť, kde v komisii e, vidíme, že naše názory sa zbiehajú s názormi Kanady. Kanada prejavila veľkú mieru vodcovstva v organizácii Um, chcel by som povedať niekoľko vecí. A my sa domnievame, že je to naozaj pravda, že VTO zatiaľ sa nezrútila. Tie hrozby sú obrovské. A Preto sa domnievame, že reforma VTO musí byť naozaj veľká reforma eh, všetkých pilierov organizácie. Nejde tu len o eh, tú vetvu organizácie, ktorá sa venuje eh, riešeniu sporov, ale jednoducho treba urobiť reformu aj fungovania, spôsobu fungovania, treba zvyšiť transparentnosť, treba to všetko zlepšiť, ak máme naďalej zabezpečovať systém založený na pravidlách. V niektorých týchto oblastiach sme prevzali iniciatívu, prišli sme s návrhmi a niekde pripravíme návrhy spolu e, s Kanadou a týka sa to predovšetkým druhého piliera e, transparentnosti a monitorovania kde spolu pripravujeme návrhy týkajúce sa zlepšenia sledovania notifikácií a myslím si, že Kanada podporí aj nové návrhy EÚ, ktoré súvisia s fungovaním VTO. Vedenie Kanady bolo naozaj veľmi užitočné v kontexte otavskej skupiny. Chcel by som pripomenúť, že v Davose e, prebieha e, stretnutie skupiny, kde spolu s Kanadou a s inými členmi sa podarilo rozbehnúť proces na politickej úrovni. Podarilo sa nám zaviesť aj mechanizmus StopCap eh, pre eh, tú vetvu, ktorá sa venuje riešeniu eh, sporov. A to bol dôležitý kľúčový moment, pretože Európania si mohli sadnúť spolu e, s ostatnými členmi v tejto otázke. A my, myslím si, že veľvyslanec Debor uviedol realistický a konkrétny pohľad na e, perspektívu výsledkov rokovaní. Jeho zoznam znie ako zoznam tých vecí, na ktorých musíme pracovať medzi dneškom a MC12 tak aby sme dospeli k výsledkom v istých otázkach, alebo aby sme urobili kľúčové kroky pri riešení niektorých problémov a zároveň e, si myslíme tak ako Kanada, že okrem e, výstupov na MC12 by Kanada mohla byť odrazovým osíkom pre e, dlhodobé reformy bude tam mať, e, treba mať vecný komponent a inštitucionálny komponent pri tejto reforme. Pokiaľ ide o vecný komponent, jednoducho sú ešte oblasti vo VTO, ktoré treba ďalej rozvíjať. Sú tam disciplíny, kde sú momentálne medzery. E, budeme hovoriť o otázke priemyselných subvencií trochu neskôr. A Celá agenda mimo niektorých tovarov, služieb a investícií a agenda týkajúce sa udržateľnosti. Takže toto všetko je dôležité. To, to, agenda pre udržateľnosť nebola dostatočne rozvinutá doteraz a domnievame sa, že to bude dôležité pre agendu reformy, pokiaľ ide o obsah a podstatu činnosti VTO. Um, myslíme si, že to má dočinenie aj s tým, ako funguje funkcia e, vyjednávania. E, treba zadefinovať lepší prístup e, k diferenciálnemu prístupu a takisto treba uskutočniť aktivity, ktoré nebudú škodlivé pre ostatných členov. Jednoducho je tu dlhá agenda pre reformu VTO, na ktorej pracujeme s Kanadou a s inými členmi e, v rámci MC12. Ďakujem. Ďakujem veľký pekne, pán veľvyslanec. A prepačte, je tu ešte jedna otázka zo zadu. od predstaviteľa parlamentu v Senegale. Nech sa páči. Ďakujem. Ja sa chcem tiež vyjadriť. Prichádzam zo Senegalu. VTO. Tu treba byť podľa mňa optimista. Inak sa nám to nepodarí, nepodarí. Ale aj dobre informovaní a tiež mať dostatok energie, aby sme to mohli zmeniť. To, čo sa deje na pôde VTO, ak tomu správne rozumiem, je um, pr- problém pri vývoji. Pri vývoji vždy treba isté zmeny, eh, pretože narážate nutne na um, prekážky a treba tu aj regulačné e, úpravy. Takže e, otavskej skupine treba držať e, palce a dať im nástroje k dispozícii, informácie a peniaze. Dnes som tu počul veľa nového. Niekto hovoril o vyváženosti, o vyvážených pravidlách. Na pôde VTO sa teda to týka hlavne toho apelačného orgánu. E, hlavne e, veľké krajiny majú e, viac miliardové spory a tie menšie rozvojové aj africké krajiny častokrát sú potenciálne možno bohaté, ale bolo by dobre naozaj ich e, integrovať do tej skupiny, aby sa mohli zúčastňovať aktívne na vývoji sveta. Čiže vyvážené pravidlá. To je veľmi dôležité. A pri otavskej skupine treba myslieť aj na podporné opatrenia, aby naozaj to bohatstvo bolo v prospech celého sveta. Toľko môj príspevok dnes. Merci beaucoup. Now, MSR. A teraz pán veľvyslanec. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Naozaj, moje priezvisko je holandské priezvisko. Ďakujem, že ste to povedali. A pokúsim sa zodpovedať všetky tieto otázky, je ich veľa. Poprvé, pokiaľ ide o to, čo treba urobiť, chcel by som povedať niekoľko vecí musíme byť veľmi opatrní v tom, ako počúvame Američanov, ako počúvame to, čo hovoria. Musíme odlíšiť taktiku od posolstiev, ktoré dostávame, od signálov, ktoré dostávame. Spojené štáty uh, hovoria veľmi veľa o odvolacom orgáne. Komisia to tiež spomínala práca VTO má tri vetvy a USA poukázali na to, že e, vyjednávacia funkcia nefunguje príliš dobre a preto ich členovia sa príliš spoliehajú na systém riešenia sporov. A preto e, členovia VTO by mali obnoviť, oživiť e, túto vyjednávaciu funkciu. Teraz máme 171 strán alebo 174 strán sťažností a kritiky, ktorá sa týka odvolacieho orgánu. A čo my potrebujeme? A majú pozvanku, musia nám povedať konkrétnejšie, čo si myslia, že potrebujú ale musíme takisto uznať, že boli nejaké problémy. Kanada nemala také isté problémy ako USA. Ako USA vyjadrili. Ani si nemyslíme, že blokovanie, menovanie do odvolacieho orgánu sú správne. Ale sú dve aktívne vyjednávania. Jedno je aktívnejšie ako druhé. Prvé sa týka rýb. Spojené štáty hovoria veľmi jasne o potrebe um, mať uh, dohodu do MC12. To do istej miery hovorí Američanom áno, vyjednávacia funkcia VTO funguje. Ale Takisto by to dalo VTO do takej situácii, kde bude môcť povedať, že e, tu máme problémy, ktoré sa týkajú e, trvoudržateľného e, rozvoja. Máme tu predsa miliónový rozvojový cieľ 14.6, na ktorom musíme pracovať. A to by vyslalo veľmi dôležitý signál. Je to reforma, ktorá sa týka aj otázok trvalo udržateľného rozvoja. Bolo by tiež veľmi zaujímavé zistiť, ako by to malo fungovať. SNDT podľa Američa nefunguje vo vaku. SNDT sa uplatňuje, keď sa vyrokujú dohody, keď začnú platiť princípy a pravidla. Takže namiesto toho, aby sme išli na rokovanie, potom máme právo na SNDT. Správny prístup je taký, že povieme, Také sú pravidlá ja som rozvojová krajina a preto potrebujem iné e, diferenčné zaobchádzanie e, pri uplatňovaní týchto pravidiel a ryby by práve mohli byť takouto skúškou, ktorá by ukázala, ako to má fungovať. Takže tento rybolov môžeme využiť ako príležitosť, ktorá by ukázala, že VTO vie e, rokovať a zároveň vie riešiť otázky roz- trvalo udržateľného rozvoja. Tým sa dostávame e, späť k reforme odvolacieho orgánu, úzko to súvisí a opäť sme aj pri USA. Sme schopní rokovať. Môžeme sa vysporiadať aj s inými aspektami mm, práce VTO, čo sa týka odvolacieho orgánu. Musíme porozmýšľať aj Američania to hovoria, teda porozmýšľať nad tým, ako aktualizovať eh, pravidlá, či sú ešte stále uplatniteľné. Američania hovoria, vráťme sa do roku 95, kedy eh, to malo byť eh, naozaj adaptované 21. storočiu, ten odvolací orgán. Nie je to teda nič až tak nové vo vzťahu s Američanmi. Priemyselné dotácie obzvlášť Kanada. Myslím, že všeobecne otávská skupina sa teší z toho, že je tu e, dokument e, USA, Japonska a EÚ. Chceme na ňom pracovať a chceme hovoriť, teda o priemyselných dotáciách, nie je vôbec jasné, akým smerom sa tá diskusia, akým tempom sa bude uberať, ako ostatní členovia sa do tej diskusie zapoja, ale to neznamená, že sa tomu treba vyhybať, musí sa začať hovoriť. Sme radi, že teda USA, Japonsko a EU už začali, my sa radi zapojíme, ale bude to asi dlhodobejší projekt ministerská konferencia 12 e, bude asi miesto, kedy sa to bude dať nejako e, vyhodnotiť. Každopádne sa pokúsime o pokrok. Potom všeobecnejšie obchod a udržateľný e, rozvoj. Niekoľko krajín aj v EÚ sa na tomto podielajú a pracujú na prehlásení VTO o obchode a udržateľnom rozvoji. Chceme tomu venovať pol dňa 8. júna pred zahájením ministerskej konferencie a budeme teda mať prehlásenie o obchode a udržateľnom rozvoji, ako to zapadá do kontextu VTO. A potom niekoľko podojatí v nadväznosti na to, aby sme hovorili o reforme dotácií pre fosílne paliva, o čínskej iniciatíve pre plasty, o obehovom hospodárstve, e, obchod a aj klimatické zmeny. Takže e, je to prepotrebná diskusia a 164 členov sa nemusí pod to prehlásenie podpísať, ani to neočakávame, ale je to dobré východisko. A ešte jedna vec, ktorá sa musí stať a zatiaľ neexistuje na pôde VTO, je formálne vzťahy medzi VTO a medzinárodnými environmentálnymi dohodami a organizáciami, takže musíme UNAP ICUN okrem iného s nimi musíme intenzívnejšie spolupracovať a vytvoriť prostredie, kedy legislatívna práca nebude vnímaná ako niečo podozrivé, ako niečo ochranárske, ale aby to naozaj bolo tak v prospech eh, hospodárskeho rastu ako životného prostredia. Dúfame, že sa to podarí. A eh, opäť k rybám dohoda o dotáciách pre rybolov. To by bol silný signál, ktorý by jasne povedal, že to dokážeme a že pomáhame našim hospodárstvam, myslím 164 členských krajín VTO, ale aj e, teda snažíme sa splniť e, 14.6, teda tento e, mileniový rozvojový cieľ. Preto dúfam, že dohoda bude. A ešte druhá stránka rokovaní, teda USA povedali, že to nefunguje dobre. Polnospodárstvo, to by bola ďalšia téma. Aj predseda tu spomenal eh, G43. Viaceré krajiny chcú pravidla pre E, vnútroštátne dotácie, mať tu stropy. Zdá sa však, že ak by sa tak stalo, tak by tá dohoda mala byť trošku globálnejšia. Nebude to určite na 12. ministerskej konferencii. Tam, dúfam, bude e, stanovené smerovanie rokovaní a tie by potom možno preberali niektoré súvisiace otázky s e, rozvojovou agendou z Dauha. Musíme vytvoriť prostredie, kedy by sme všetci mohli byť výťazmi, aby niektoré krajiny e, netvrdili, že my všetko dávame, vy len beriete aby tu neboli dva tábory, každý bude musieť trošku rozriediť svoje víno, aby sme sa posunuli vpred. K tomu, čo povedala komisia, to súvisí s plnohospodárstvom. Komisia hovorila, že treba pracovať na všetkých troch pilieroch. Jedným z nich je transparentnosť. Tá je veľmi dôležitá eh, pre fungovanie systému VTO mm, Mm, tu zaostávame, poukázali na to aj Američania, EU, Japonsko, USA majú návrh pre e, e, výkazníctvo a transparentnosť. Kanada to podporuje, je to zásadné pri plnohospodárstve. Dúfame, že do ministerskej konferencie 12 budeme mať nejakú dohodu pri polnohospodárstve, teda čo sa týka transparentnosti a ceste vpred. Takže tá reforma VTO sa netýka iba odvolacieho orgánu, týka sa všetkých troch pracovných pilierov. To tiež znamená, že my ako členovia VTO sa musíme pozrieť, e, či splňame pravidla v oblasti výkazníctva, aby sme si pozametali teda pred vlastným prahom a teda či podporujeme všetky systémy VTO a potom teda hovoriť e, o reforme v kontexte všetkých troch pilierov. Ešte na záver e, e, reforma odvolacieho orgánu a všeobecne apelačného systému. Netreba reformu vnímať iba v kontexte odvolacieho orgánu treba porozmýšľať nad celkovým systémom riešenia sporov, vrátane špecifických obchodných otázok, ktoré môžu vyvstať na rôznych výboroch a možno, že tieto problémy aj e, úspeš, úspešne riešiť. Komisia to už naznačila. Pracujú na návrhu, aby sme vlastne možno obmedzili využívanie e, tohto mm, systému riešenia sporov, aby sme si to vedeli vyriešiť medzi sebou bez odvolacieho orgánu a teda e, trošku zmierniť tlak na súčasný odvolací systém, možno, že hovoriť aj o prvej úrovni, o tom panelovom procese, pretože my sa asi spolíhame príliš na, odvolacom, na odvolací orgán. Možno, že na to teraz trošku tlačia e, Američania, ale celkovo treba, myslím, že všeobecnejšie hovoriť o systéme riešenia sporov. Dúfam, že som zareagoval na všetky otázky. 12 ich bolo, nebolo to úplne jednoduché. Možno som na niečo zabudol, ak áno, tak ma na to prosím upozornite. Ďakujem, ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Želám vám veľa šťastia Mm, v kontexte rokovaní. Máme parlamentnú konferenciu tesne pred ministerskou konferenciou. Potom e, sú tu požiadavky otávskej skupiny na túto parlamentnú konferenciu. Možno tá vaša otázka je <laughs> najmenej férová, najhorší, najhorš, najhoršie dva scenáre, ktoré si neželám, teda nemať dohodu pri rybolove a po druhé, bez ohľadu na to, ako dopadne táto ministerská konferencia 12, aby sme nemuseli skonštatovať, že to bola katastrofa. Ja si to nemyslím. Asi E, to niečo prinesie táto ministerská konferencia, aj niečo užitočné. E, dúfam, že politickí lídry povedia, že dobre, nie je to síce dokonalé, ale máme základ na to, aby sme mohli hovoriť o reforme a posunúť sa vpred. Keď hovoríte o 11. ministerskej konferencii, e, tá sa e, mnohými označovala za katastrofu, ale keď sa pozriete na všetky rozhodnutia, viac neboli multilaterálne, ale minimálne e, viacstranné. A bola tam aj iniciatíva spoločného prehlásenia a napriek tomu e, sa to nevníma pozitívne. A ešte jedna vec ma napadá. Politické prehlásenie ministrov nebolo v kontekste e, ministerskej konferencie 11, možno nebude ani na tej 12 ale e, absencia politickej deklarácie by nemala byť vami vnímaná ako zlyhanie tejto 12. ministerskej konferencie. Treba sa pozrieť na to, čo sa dosiahne, treba konať prehlásenie, kde sa hovorí, musíme urobiť to, to a to, to vôbec nič neznamená, je oveľa lepšie toto a to spraviť. Takže mm, to som chcel povedať, treba podporiť ten systém, netreba byť e, ani utopistami, hovoriť, že všetko je rúžové. Každopádne treba pokračovať v práci. Ďakujem pekne za tento odkaz. Dúfame, že pomôžeme. Týmto môžeme uzavrieť bod 18, bod 19 to bude e, formou videokonferencie o 11. ale zdá sa, že už je to možné. Pán veľvyslanec, vy ste už povedali, že asi najdôležitejším bodom v kontakte e, e, MC12 bude otázka rybolovu. Rokovania o dotáciách na pôde VTO boli spustené v roku 2001. Dávno počas e, ministerskej konferencie v Dauha. A potom boli rôzne e, kroky podniknuté a tak ako povedal veľvyslanec, dúfam, že bude nejaký výsledok pri e, rybolove v kontexte 12. ministerskej konferencie. Otázka je, aký je súčasný stav, aké sú ešte nevyriešené otázky a čo my ako poslanci, poslanky nesp- môžeme spraviť. Ja som rád, že pán eh, vys- veľvyslanec stali eh, vyslanec Kolumbie pri VTO je eh, s nami spojený prostredníctvom telemostu. Predseda skupine pre pravidla na pôde VTO a oni riešia práve dotácie pre rybolov a po ňom budeme počuť pani Alice Tipping z Medzinárodného inštitútu pre udržateľný rozvoj v Ženeve. Je expertkou pre rokovania o dotáciách v rybolove. Pán Willis, počujete ma? Zdá sa, že áno. Veľmi dobre. Takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať za príležitosť môcť byť s vami spojený prostredníctvom telemostu Alice Tipping, ako aj ja budeme hovoriť o rokovaniach o dotáciách pre rybolov na pôde VTO. Bolo mi povedané, že by bolo užitočnejšie, keby som ja stručne uviedol e, to, čo my robíme na pôde VTO a potom keď vystúpi aj Alice, môžeme e, voľnejšie diskutovať. Vy ste už povedali, že som predsedom e, vyjednávacej skupiny pre pravidlá a tam sa teda hovorí konkrétne aj o dotáciách pre rybolov a ja teda vystupujem ako predseda, nebudem vystupovať v menej skupiny alebo v mene nejakej krajiny ani mojej vlastnej Kolumbie a chcem ešte povedať, že budem vystupovať iba v mojom mene. Všetko sú to moje názory. Najskôr k nášmu mandátu. Ako asi viete, rokovania na VTO sa týkajú eh, dotácií pre rybolov. Vy ste povedali, že boli spustené v roku 2001, už skoro 20 rokov. Ehm, teda ak by to bolo dieťa, tak by už mohlo piť, voliť a šoferovať a možno, že by už bolo aj rodičom. Takže asi je na čase, aby sme alebo členovia VTO naozaj umožnili, aby toto dieťa žilo svoj život. A máme jasný mandát. Je to eh, cieľ rozvojového, e, mileniový rozvojový cieľ 14,6, čiže nezákonný, neregulovaný e, rybolov a zákaz niektorých e, dotácií, ktoré majú za následok prehnaný rybolov a nadmerné kapacity. Je tiež jasné, že E, populácie rýb celkovo nie sú zdravé a situácia sa zhoršuje. Podľa FAO 33 e, populácií rýb je e, obeťou nadmerného rybolovu alebo už ani niečo loviť. Čiže pre niektoré krajiny a príbrežné komunity je veľmi dôležité, aby sa to zmenili. 40 miliónov e, ľudí vo svete žije vďaka rybolovu a 20 ale ryby predstavujú e, proteínov, ktoré sa konzumujú e, vo svete a najviac sa obchoduje s rybou ako potravinou, ale teda väčšina populácie je v zlej situácii a hrozí, že nejako rybolov neprispeje k HDP, k zamestnanosti ani k obchodu a viac ako 3 miliardy ľudí budú mať e, menej e, čo jesť. A dotácie same tento problém nevyriešia, ale môžu výrazne pomôcť nemáme jasnú predstavu o tom, koľko sa míňa na dotácie pre rybolov, pre rybolov, pre e, E, e, príbrežné komunity, diverzifikáciu alebo ne rybolov nemyslím a, a, e, ani pre akvakultúru. Tu ide o voľne žijúce druhy. Sú tu rôzne odhady dotácií, niektoré naznačujú, že 35 miliard dolárov, to bolo v roku 2018, z toho 22 miliard sa dalo označiť za škodlivé dotácie. Možno, že sa nezhodneme na konkrétnom čísle, možno, že je to oveľa menej, ale aj keby to bola iba polovica, tak ešte stále je to veľa peňazí, ktorá podporuje neudržateľnosť. Je tu jasný mandát a veľa problémov. Hovorilo sa už dlho teda o dotáciách pre rybolov. Treba si položiť otázku, aký je problém. Možno e, rokovania nie sú jednoduché už sú medzinárodné dohovory aj o e, manažmente rybolovu, je tu aj dohovor OSN, e, potom e, opatrenia FAO a iné dohovory, etické kódexy, zákaz škodlivých dotácií, ale chýba a je to dôležité. A naozaj by to malo byť kombinovateľné s inými časťami Eh, aj keby to nebolo zrovna eh, v jasnom konflikte. A potom chýbajú spolahlivé údaje. Napríklad nezákonný rybolov je nezanedbateľný, ale eh, nie sú o tom informácie a ani sa nepriznáva, že je to dotované. Takže 10 až 23 miliónov tón, natoľko sa to odhaduje a definícia dotácie je e, na pôde VTO, ale nie každá krajina priznáva dotácie a teda neposkytuje ani e, údaje o hodnote e, dotácie a potom niektorí používajú inú definíciu. Ďalšia vec, na ktorú treba pamätať, je, že dohoda, o, dohoda VTO o mm, dotáciách v rybolove bude e, právne záväzná, čiže veľmi dôležité má tie definície nastavené presne a bude sa vzťahovať na všetkých 164 e, členov. V niektorých prípadoch môžeme uplatňovať iné dohody, napríklad e, definíciu rybolovu pre Európsku úniu, ale neexistujú, neexistuje momentálne medzinárodne akceptovaná definícia, ako napríklad subsistenčný alebo artizanálny. A toto sú um, problémy, e, ktorým bude VTO čeliť. Bude musieť e, vytvoriť e, niekoľko nových definícií a zabrániť niektorým štátom, aby ich obchádzali. A VTO tiež má um, dohody, ale tie sa týkajú väčšinou obchodu alebo veci súvisiacich s obchodom. A um, prvýkrát budeme hovoriť na pôde VD o udržateľnosti, to znamená, budeme musieť troška zmeniť prístup. Vieme o dotáciách, vieme o ich dopade na obchod, čiže tá časť dotácie je jasná. Aj ak nepoznáme presnú hodnotu, vieme, aký to má vplyv, Dotácie e, však majú vplyv aj na udržateľnosť a to je vec, ktorú zatiaľ nevieme zmapovať. A teraz by som chcel popri týchto negatívnych veciach spomenúť aj niekoľko pozitív. V prvom rade máme výhodu v tom, že hovoríme o niečom 20 rokov, to znamená väčšina ľudí už chápe tie odborné problémy a e, takisto východiska z ktorých vychádzajú partnery. A ako som tiež povedal, máme jasný mandát, máme jasný záväzok všetkých eh, členov na nasledujúcej ministerskej konferencii VETO v júni v Kazachstane dospieť k nejakému výsledku. Takisto máme jasnú štruktúru dohody, máme celkom dobrú predstavu o tom, ako by mohol vyzerať konečný výsledok. Osobitne zákaz dotácií, ktoré idú do eh, rybolovu ehm, IUU a rybolovu druhov, ktoré sú momentálne lovené pred, nadmerne, to znamená, nezostáva veľká zásoba rýb. E, čiže cieľom je samozrejme redukovať nadmernú, nadmerné rybolovné kapacity a prispieť k obnove e, rybolovných zásob a e, takisto každý by si mal chrániť vlastné územia. Ja nebudem teraz klásť vinu na niekoho konkrétne, ale poviem jedno, jednu vec, čo je úplne zrejmá, že treba ešte odviesť veľa práce predtým, než tá dohoda bude dotepaná do konečnej podoby v júni. No a ja len poviem, že mám 6 facilitátorov, ktorí so mnou pracujú na týchto rokovaniach. Každý má svoju oblasť. Jeden sa, jeden sa zaberá rybolovom IO, IUU, ďalší nadmerným rybolovom, ďalší nedostatočnými kapal, teda znižovaním kapacít a ďalší vecami, ktoré sú prierezové. A v júli minulého roka pripravili návrh textu, ktorý bol použitý E, v rokovaniach, e, tak aby sme sa zosúladili s ostatnými e, členmi. A ja som v roli predsedu požiadal o vypracovanie nového návrhu, ktorý, ktorý pripravili títo moji poradcovia minulý rok. Takže do júna budeme pracovať na zlepšovaní tohto, tohto textu a v istej chvíli budeme všetky tieto kúsky, skladačky potrebovať zložiť do jedného finálneho dokumentu je si treba uvedomiť, že je tu mnoho rôznych elementov a ja tento týždeň vedem konzultácie s členskými štátmi. Budeme sa snažiť hovoriť o tom, ako e, doprecizovať tie naše pozície tak, aby vznikla rovnováha. Avšak je dôležité, aby sa z tohto textu nestal nejaký vianočný stromček, ktorý bude preťažený rôznymi alternatívami a možnosťami. A takisto by to nemala byť e, nejaká kostra bez e, vecnej náplne. Takže cieľom bude ďalej rokovať, aby sme tento dokument dopracovali do formy, v ktorej ho ministri, respektíve bloky ako EÚ budú vedieť e, považovať za svoj z hľadiska svojich politických cieľov už v júni v Kazachstane. Ako vždy, Európska únia bude zapojená do tejto činnosti a ja spolupracujem s veľvyslancom EÚ v Ženeve a jeho delegáciou, ako aj v, s veľvyslanectvom Európskej únie. Európska únia je veľmi dôležitý, dokonca by som povedal kriticky dôležitý partner pre tieto rokovania, avšak s takýmto významom e, je spojená aj veľká zodpovednosť. Európska únia a ostatní veľkí aktéry budú musieť preukázať e, určitého ducha vodcovstva, politickú vôľu a vlastne nám už ani nezostávajú 4 mesiace, ale nejakých 3,5 mesiaca na to, aby sme eh, na VTO pripravili dohodu. To neznamená, že členovia VTO budú musieť sa niečoho vzdať, ale eh, bude eh, potrebná určitá flexibilita, týka sa to samozrejme všetkých členov, pretože v konečnom dôsledku rybolovné zásoby budúcnosti sú v rukách partnerov, e, v rukách e, členov a akákoľvek nedohoda by bola zlá pre náš obchod, našu ekonomiku, ale aj oceány a udržateľné ciele, u ktorých sme sa zaviazali. A záverom by som ešte chcel poďakovať e, raz za to, že ste si ma vypočuli, za to, že sme mohli využiť tento telemost a za to, že organizujete toto stretnutie. Predseda pokračuje, ďakujem veľmi pekne pán veľvyslanec, za informáciu o aktuálnom stave v oblasti dotácií pre rybolov. A teraz by som chcel vyzvať pani Tipping z Medzinárodného inštitútu pre udržateľný rozvoj zo Ženevy, aby sa chopila slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Počkam chvíľku, kým sa natiahne PowerPointová prezentácia, hovorí rečnička, pretože to pomôže všetkým, ktorí sledujú moju prezentáciu. Ďakujem. Takže v prvom rade chcem e, ešte raz poďakovať aj za mňa za pozvanie. Sem som e, Alice Tipping a pracujem pre think tank v Ženeve, ktorý sa nazýva Medzinárodný inštitút pre udržateľnú, udržateľný rozvoj. My sledujeme otázku dotácií pre rybolov veľmi bedlivo už viacero rokov a ja som bola požiadaná, aby som vám dnes predložila veľmi e, zhusteným a stručným spôsobom stav, tak ako je z nášho pohľadu, moji priatelia, ktorí tieto rokovania sledujú, <laughs> iste e, budú možno až prekvapení, ako málo z tých detailov a informácií, ktoré všetci poznáme, budem môcť predložiť vo forme tejto prezentácie. Každopádne, našťastie, e, môžem e, ilustrovať minimálne dve dôležité veci prostredníctvom týchto slajdov. V prvom rade tieto krivky a ich hrúbka. To je E, mapa, kde sa ukazuje, kde máme formálne hodnotenie rybolovných zásob a rybolovu a hrúbka tých čiar naznačuje množstvo hodnotení zásob a e, tá ten, ten priebeh tej krivky naznačuje, ale pardon, farba naznačuje, či tie rybolovné zásoby sú zdravé alebo nie. No a ukazuje sa, že niektoré rybolovné zóny v, vo svete, ktoré e, sledujeme, sú celkom zdravé. Severný Atlantik, Južné, Južné Tichomoria, niektoré rybolovné oblasti, e, o tých vieme veľmi málo. To sú tie tenučké čiary dolu v Indickom oceáne napríklad. A toto je ilustrácia toho, že my tu vlastne máme dočinenia s dotáciami do odvetvia, ktoré využíva zdroje, o ktorých zas tak veľa nevieme. To je prvá, prvý signál, ktorý nám tieto dáta dávajú najavo. Teda manažovanie tejto oblasti spočíva na kvalitných vstupných údajov. Potom je tu vec, o, ktorom, o ktorej hovoril aj vážený pán veľvyslanec Wills. Výzvou je E, vysledovať, koľko dotácií reálne do tohto odvetvia plinie. Toto je graf, ktorý odráža analýzu, ktorú, ktorá sa realizovala na báze ostatných alebo najnovších dát, e, ktoré boli kompletné, to bolo za rok 2009. To sú verejne dostupné e, dáta o štátnych dotáciách a väčšina z dotácií, u ktorým boli nejaké podklady, a teda hovoríme to bohužiaľ z 10 rokov dozadu, tak väčšina išla do, eh, do veľkého, do veľko, rozsiahlo rybolovu, respektíve do veľkých eh, subjektov a tie, tie dotácie, ktoré išli malým rybárom, tak tých bolo relatívne málo. A um, pozorujeme totiž ten istý efekt ako v, vo fosílnych palivách. Čím viac dotácií dáte, tým viac sa loví. A hm, v tomto prípade ide o to, že keď, keď skúmame odhady toho, aké prostriedky idú z verejného sektora do rybolovu v forme dotácií, tak e, skrátka ide o e, rozsiahly, rozsiahle rybolovné činnosti, ktoré sú dotované. E, čiže veľký rybolov. Potom je tu otázka toho, že pravidla, keď sa pozrieme na pravidla, rôzne rokovacie problémy, máme tri piliere. Tri piliere. V prvom rade je cieľom zakázať, alebo teda tak, je zakázať dotácie do nelegálneho, e, nevykazovaného alebo neregulovaného rybolovu, to je to IUU. E, potom zákaz dotácií pre druhy, ktoré už e, trpia nadmerným rybolovom a zákaz dotácií na nadmerný rybolov ako taký a budovanie nadmerných kapacít, to je tretí pilier, táto široká myšlienka vytvorenia teda systému zákazu podpory nadmerného rybolovu. To je to posledné. A potom je tu vlastne, toto je pôvodný mandát, toto, tento tretí pilier, mnohí členovia VTO vedia najmä o tomto. Keď e, vlastne sa bavíme o tejto dohode, tak majú pred očami tento tretí pilier, teda zákaz nadmerného rybolova dotácií do ňa. A potom sú tu určité horizontálne otázky toho, akú štruktúru dať prípadnému dohovoru, ako by sa mal ten dohovor uplatňovať a tak ďalej. E, tie tri substantívne piliere sú však to, čo nás, nás zaujíma najviac. Takže e, dostanete túto prezentáciu, dúfam, neskôr, takže si to budete môcť prečítať v pokoji, ale e, prístup k týmto rokovaniam. V prvom rade snaha zakázať dotácie pre prevádzkovateľov alebo plavidla, ktoré um, podliehajú, alebo teraz sa ukáže, že, že sú súčasťou toho rybolovu typu IOU, to sú pobrežné plavidlá e, prevádzkované v pobrežnej zóne daného štátu. Môže ísť o sledovanie toho, pod koho vlajkou sa plavidlo plaví, potom e, kto to e, hodnotenie vykoná, tak spravidla tie regionálne organizácie na správu rybolovu a potom je tu otázka štátu prístavu, v ktorom tieto plavidla kotvia. Toto je zoznam, ktorý je relatívne krátky. E, je to možno nejakých 130 plavidel, z tých niekoľkých miliónov mimochodom, ktoré sú v rybolovných flotilách na celom svete. A um, ďalšia myšlienka je taká, že a to, toto je vec, ktorú navrhla e, Európska únia, e, um, štát prístavu, aj tento môže vlastne generovať plavidla alebo množstvo plavidel, ktoré nám spadnú do tejto kategórie aj ju. No a potom je tu vlastné posúdenie členov, čiže ak e, člen sám posúdi, že jeho rybolov spada do IU, tak potom bude mať povinnosť zakázať príslušné dotácie sám. No a um, otázka je, akým procesom dosiahnuť, že všetky tieto elementy sa spoja. No a um, myslím, že panuje dohoda na pôde VTO v tom, že vydanie určenia nie je hneď záväzkom. Čiže ak dôjde k určeniu, teda determination, tak by to síce malo byť záväzok, ale nemáme to zatiaľ takto nastavené. No a otázka aké podmienky povedú k takémuto určeniu, čiže na jednej strane bude sa sledovať, či napríklad štát prístavu e, určil nejaké plavidlo, že spadá do pod IU a tým pádom e, musia byť zakázané dotácie. Musí to byť určitá proporcionalita. Aby som povedal, že také mierne porušenia by nemali e, viesť k plošnému zákazu dotácií, ale teraz sa veľmi rýchle prekorčulem týmito um, vecami. Teda to bol ten prvý pilier, nelegálne, neregulované, ne, nelegálne neregulovaný a nehlásený rybolov. Druhé pravidlo, o ktorom sa hovorí, je myšlienka zákazu dotácií e, pre rybolov e, druhov, živočišných druhov, ktoré trpia nadmerným rybolovom už teraz. To znamená, v prvom rade treba mať dáta, ktoré poukazujú na nadmerný rybolov a to je vidno na tom, že buď daná ryba alebo živočích nie je prítomný, alebo je prítomný v malých množstvách, alebo tie parametre sú inak e, príliš nízke. No a tu sú pravidlá, na ktorých pracujú viacerí členovia krajiny, ktoré vedia, že e, nejaký druh e, E, je e, prítomný v nerastotočnom množstve, takže sa nastavujú rybolovné pravidlá, aby sa e, zás, rybolovné zásoby obnovili. Každopádne je to myšlienka, alebo ten cieľ je taký, ak je rybolov nadmerný a ryb, rybné zásoby, rybolovné zásoby klesajú v danom druhu, tak potom, tu, potom prípadne dotácie treba zakázať. No a právnici v tejto miestnosti iste budú chápať, že ne, do, ne, nevyriešená otázka je, kedy sa považuje kedy sa považujú rybolovné zásoby za prílišne ryb, e, lovené. Teda mali by sme e, vychádzať z nejakých ekologických parametrov alebo dať priestor regionálnym orgánom, ktoré jednoducho určia, stanovia, kedy dochádza k nadmernému, k nadmernému rybolovu. Takže asi to pôjde cestou e, nejaké kombinácie a bude to pomerne odborné. Takže to sú tie prvé dva piliere. IUU a e, nadmerný rybolov. No a potom si treba uvedomiť e, ten smer, ktorým sa oberáme, teda štruktúra, ktorú týmto pravidlám udelíme. A tretí pilier, ten je troška odlišný, čiže to je myšlienka akéhosi širšieho pravidla dotácií, ktoré prispievajú k budovaniu nadmerných rybolovných kapacít a nadmernému rybolovu. A tu máme na stole niekoľko rôznych prístupov, čiže ešte stále panujú rôzne myšlienky e, a názory na to, ako by, táto pravidlo, ako by toto pravidlo, ak vôbec, malo vyzerať. A jedno, jeden z návrhov je zakázať e, dotácie e, pre kapitálové výdavky, respektíve um, zakázať dotácie len pre veľkých prevádzkovateľov, veľkých veľké rybolovné spoločnosti, čiže zostali dotácie, a to, to sa týka zvlášť um, rozvíjajúcich sa krajín pre malých rybárov, teda rozsiahle priemyselný rybolov mimo um, jurisdikcie nebude môcť byť uh, dotovaný. A ďalšia vec, ktorá vychádza z nedávnych návrhov EÚ, je široký zákaz všetkých uh, dotácií, ktoré prispievajú k nadmerným kapacitám a nadmernému rybolovu, pokiaľ nefunguje systém riadenia rybolovu rybolovný manažment. Ak to však takto stanovíme, musíme si povedať, čo to znamená, ako to má vyzerať. A druhý element, um, to je tzv. ten zelený box. Tí, ktorí sledujete polnohospodárske diskusie na veto, tak iste ste si vedomí toho, mm, tej, myšlienky týchto rámcov rôznych farieb, čiže toto je ten zelený box alebo zelený rámec, tam, dajme tomu, dotácie môžu byť povolené pre výskum, vývoj, pre zdravie e, a bezpečnosť posádok alebo pre rozvoj a obnovu rybolovných e, zásob. Čiže je viacero ciest, ktorými sa môžeme vybrať. No a v tomto pilieri je niekoľko prístupov. Jeden je tzv. situačný, ktorý sa zameriava a respektíve by zakázal dotácie, ktoré sa špecificky Eh, alebo ktoré sú špecificky zamerané tam, kde eh, rybolovné kapacity alebo snahy sú príliš vysoké, respektíve pokiaľ eh, nie je možné garantovať, že zásoby zostanú na zdravej úrovni. A potom je tu otázka zákazu dotácií do rybolovu mimo výlučnej hospodárskej zóny krajín, teda otázka je, akým spôsobom tieto dotácie hodnotiť No a ďalšia myšlienka je zákaz dotácie pre plavidlá, ktoré sa plavia pod inou vlajkou, než, eh, jurisdik- než, jurisdik- než jurisdikcia eh, firmy, ktorá je konečným príjemcom prospechu z toho plavidla. Takže toto sú také kvalitatívne pravidlá. No a ďalší členovia zase navrhujú kvantitatívne pravidlá, ktoré by odrážali myšlienky, ktoré sa objavili už v tej eh, dohode v v oblasti polnohospodárstva. Jeden z takýchto návrhov je e, strop pre dotácie, potom by sa vlastne mohlo rokovať o znižovaní týchto dotácií po túto úroveň. A napríklad Spojené štáty a Austrália a niektoré, niektoré juhoamerické krajiny navrhujú takýto model, pričom by sa rozdelili, tak, tak, rozdelili všetci členovia VTO a tí, ktorí zodpovedajú za najväčší výlov svetový, tak by, boli, podli, tak by podliehali najprísnejším e, um, najprísnejšiemu zastropovaniu dotácií tí, ktorí e, povedzme splňajú určité parametre, tak by e, mali menej prísne tieto e, stropy. Čína, to je dosť prekvapivé, tiež podporuje takéto kvantitatívne kritérium, avšak čínsky kvantitatívny prístup je trocha iný, dal by o mnoho väčšiu flexibilitu členom, ktorí sú rozvíjajúcimi sa krajinami v dotovaní svojho rybolovu. No a jedna z kľúčových otázok, ktorá E, v tomto prístupe ešte stále figuruje, ako by to fungovalo v praxi. Teda mali by sme rokovať e, medzi členmi o úrovni dotácií a ich možnom znižovaní, alebo by sme e, mali ísť možno transparentnejš, formou, formou transparentnejšieho výpočtu. No a potom je tu, na tomto slade to vidíte, prístup 6 tohto, v tomto pilieri je to stále predmetom burlivej diskusie, ktorý prístup teda uplatniť, či tieto prístupy skombinovať, e, či zaviesť nejakú kombináciu viacerých pravidel a ako, aké, aké účinky tie pravidla budú mať. No a tie horizontálne e, otázky, tam nepôjdem veľmi do, do nejakých detailov, ale myslím, že momentálne pra, prakticky dohoda na tom, že by sme sa mali sústreďovať na e, morský e, rybolov divožijúcich druhov, čiže um, nie nejaké ryb, eh, chovné kultúry alebo farmy, ale výlov divožijúcich druhov. Ako povedal eh, veľvyslanec de Búr aj pán Wills, zaujímavé na týchto eh, ro- rokovaniach o rybolovných dotáciách je, že sú akýmsi mikrokozmosom preferenčného zaobchádzania, pretože mnohí z tých, z tých najväčších rybolovných partnerov sú zároveň rozvíjajúcimi sa krajinami, čiže ako dať flexibilitu rozvíjajúcim sa krajinám ako skupine, naráža na fakt, že sú to najväčší um, aktéry v rybolove a my chceme nastaviť systém, ktorý by sa uplatňoval na všetkých členov tak, že by sme nemuseli používať tú klasickú diferenciáciu medzi rozvinuté a rozvíjajúce sa krajiny. Chceme uplatňovať uh, tento systém uh, v závislosti od toho, akým, ako mierou člen prispieva k problému, než e, podľa nejakého iného arbitrárneho kritéria. Sú tu teda rôzne veci, ktoré mohli byť zaradené do diferenciálneho zaobchádzania. Môžete mať geografiu, ktorá bude o tom rozhodovať. Môžete zobrať prechodné obdobie, môžete zobrať pomoc, ktorá sa poskytuje. Sú tu rôzne nástroje e, v tomto súbore nástrojov, ktoré majú pomôcť vytvoriť dohodu Rybolové rybolove. A tieto nástroje odrážajú problém a dúfam, že aj realitu súčasnej ekonomiku a aj niektoré citlivé body, ktoré sú riešené na pôde VTO. Potom sú tu tiež veci, ktoré sú riešené z pohľadu občianskej spoločnosti. My považujeme tieto rokovania za veľmi dôležité medzi VTO a členmi VTO je to podľa nás spôsob, ako vlády môžu nájsť spôsob eh, na riešenie environmentálneho eh, problému. Mm, sme optimistickí, myslíme si, že to naozaj môžu využiť takýmto spôsobom, ale majú pred sebou ešte dlhú cestu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je úplne jasné, že najdôležitejšie sú tie maličkosti. A Treba vypracovať právne záväznú dohodu a to je veľmi ťažké. Potrebuje to veľmi podrobnú diskusiu. Teraz dávam slovo členom skupiny. Nech sa páči. Chcem poďakovať obom rečníkom za ich vysvetlenie. Evidentne máme pred sebou problém, ktorý je veľmi komplikovaný a riešime ho už vlastne od roku 2001. No a mm, hlavný e, problém, alebo teda e, VTO sa sústreďuje na boj proti e, porušovaniu určitých pravidel, ale e, my sa musíme zameriavať na udržateľný rybolov. Jedna vec, ktorá mi chýba, je, že Európska únia je najväčší trh pre ryby, má najväčšiu flotilu a pritom musí, musia naši rybári splňať najprísnejšie Eh, podmienky z celého sveta. Navyše čelia socioekonomickým faktorom, ktoré sú veľmi komplikované. Čiže my tu máme však flotily, ktoré nepatria štátom, eh, členským štátom Európskej únie, ktoré lobia v našich eh, vodách a tým sa ten rybolov stáva neudržateľný. Tá udržateľnosť je tu veľmi dôležitá, ale musíme, musíme prihľadať aj na veľkú za špecifiku nášho trhu. Čiže tie dotácie alebo určenie povahy dotácií. Ja nechcem, aby sa demonizoval rybolov, pretože my by sme mali využiť všetky formy pomoci, ak je to potrebné, ak to má zmysel. A ja za seba e, plne súhlasím s tým, že by sme mali obmedziť, eliminovať, zakázať dotácie pre také lode alebo flotily, e, ktoré e, napríklad páchajú ten rybolov YUU Eh, zakázaný, neohlásený, eh, eh, nelegitímny. Takže to sú tie floty, alebo to, to, toto by mali byť dotácie z toho červeného rámca a um, toto sú zvyčajne flotily z tých krajín, ktoré dostanú kvázi červenú kartu a mali by potom s nimi, sme mali, s nimi by sme mali naložiť príslušným spôsobom a uh, E, napríklad odňať preferenčné zaobchádzanie. E, teda takýto systém červenej karty ako futbal by mohol fungovať aj tu. A je veľmi dôležité odlišovať e, špecifika tej situácie, avšak ja samozrejme podporujem obmedzenie akej, akýchkoľvek dotácií pre flotily alebo lode, ktoré lovia typom YUU, teda to je ten rybolov YUU. No a Ďalej ehm, zákaz dotácií pre budovanie kapacít, nadmerných kapacít, aj tam, aj tam súhlasíme, ale e, tu by sme nemali hľadiť ani na Európu, pretože my máme e, flotily podriaden veľmi prísnym pravidlám, lenže mimo Európy sú flotily rybolovné, ktoré e, sú dotované a bez akékoľvek pochybnosti ich pravidlá alebo pravidlá, ktoré musia splňať, a to nielen ekologické, ale iné, E, je tomu emisné, teda emisie CO2, e, sú o mnoho e, laxnejšie než európske. No a mm, neexistujú tam povedzme ani programy kontroly a získavania údajov, čiže je vôbec ťažké nejaké dáta získať. Každopádne, a teraz nehovorím len o azijských rybolovných veľmociach, ale sú to práve ich flotily, ktoré sú najviditeľnejšie v tomto, ale dotovať e, náklady na fungovanie takýmto spôsobom nemôže byť možné. Teraz sa pozrieme na príklad e, Ruska, ktoré dotuje um, z verejných zdrojov uh, rybolovné aktivity až do výšky 30 A teraz hovorím o uh, náklady na stavbu, teda kapitálové výdavky na stavbu lodí a tie lode sú obrovitánske. To je skutočne priemyselný rybolov a uh, títo jednoducho nesplňajú podmienky, ktoré voleme na našich rybárov a ne, naši rybári im tým potom nemôžu ani konkurovať. A potom sú tu e, mnohé ďalšie problémy, ktoré treba vyriešiť, takže tá téma je komplikovaná, v tom sa zhodneme, ale ja by som nechcel, aby sme zase nejako demonizovali dotácie pre rybolov. Rybolov je základnou ľudskou činnosťou a, a má obrovský význam. E, aj včera sme hovorili na výbore pre rybolov um, o akvakultúre. Jednoducho e, rybári alebo rybolov musí e, vedieť investovať do svojho rozvoja a nebali by, neho, nebali by sme z neho robiť démona. Tu musíme pamätať na to, že, že treba odlišovať dobré a zlé dotácie, že takéto rozdelenie možno urobiť, mali by sme ho urobiť. A napríklad e, príspevok k tradičnému rybolovu, teda tí tradiční rybári e, o mnoho viac rešpektujú e, životné prostredie, ale e, dotácie, ktoré idú do rybolovu, ktorého cieľom je zlepšenie podmienok sociálnych, ekologických, takisto nemôžno považovať za zlé Jednoducho niekedy rybári musia loviť vo veľmi zlých podmienkach a e, tie dotácie sú zamerané nie na to, aby zvýšili svoju rybolovnú kapacitu, ale na to, aby, ja neviem, mohli loviť e, zdravšie, bezpečnejšie. Čiže sú tu ciele, ktoré nie sú len ekologické a ktoré treba podporiť. A e, ja viem, naše spoločnosti majú veľký dopyt po rybách a my by sme si ich takto rýchle vylovili, ale my chceme dosiahnuť určitú trojstrannú udržateľnosť a my na tom v Európskej únii pracujeme, ale moje, pos- moje posledné posolstvo, a ešte raz opakujem, je, nerobme z týchto dotácií do rybolovu diabla zo všetkých, pretože nie sú všetky rovnaké. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Farungia z Commonwealth Community. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Toto je naozaj veľmi dôležitá téma, ktorá sa týka Commonwealthu. Je to skupina 54 krajín a hovoríme vždy o tomto probléme, pretože pokiaľ ide o nezákonné, nenahlásené a neregulované e, lovenie rýb, toto treba e, riešiť čo najrýchlejšie, hlavne pokiaľ ide o rozvojové krajiny. Spomínam si, že keď sme mali rozhodnutie z Buenos Aires v roku 2017 a týkalo sa to e, rozvojového cieľa 14.6, tak sme sa rozhodli, že do roku 2020, teda do tohto roku, a to teda bolo pred troma rokmi, e, zakažeme isté formy subvencií na rybolov, ktoré prispievajú k nadkapacitám, nadmernému rybolovu a tiež sme sa rozhodli, že e, zrušíme subvencie, ktoré prispievajú k neregulovanému a nezákonnému rybolovu. Ale teraz už máme e, rok 2020. Veľmi pozorne som si vypočul váš príspevok, ktorý bol veľmi dôležitý. A myslím si, že by sme už naozaj mali dospieť e, k niečomu. Mali by sme dospieť aspoň k nejakému vzorcu tak aby sme mali vyvážené dotácie. E, samozrejme, potrebujeme to riešiť, pretože musíme už dosiahnuť nejaký pokrok po všetkých tých rokoch. A myslím si, že stanovisko Commonwealthu je také, že by sme mali naďalej pokračovať vedecky, tak aby sme boli presvedčivejší a jednoducho treba mať tento vzorec. Ďakujem veľmi pekne. Denis, aký je príspevok Európskej komisie k eh, tejto téme? Ďakujem veľmi pekne. Eh, chcel by som iba eh, uviezť aktuálne informácie o tom, čo robíme pri rokovaniach v Ženeve my máme jasné stanovisko na strane EÚ. Snažíme sa dosiahnuť komplexný výsledok e, tohto rokovania k MC12. Vôbec e, tu nie je e, otázka žiadna, pokiaľ ide o naše spoločné úsilie. A predseda na začiatku uviedol, aké sú problémy. A naše stanovisko je riadené tým, čo považujeme za celkový mandát v rámci e, týchto rokovaní a to je mileniový rozvojový cieľ 14.6. Toto je e, to naše základné východisko a preto si myslíme, že rokovania musia Eh, obsahovať aj eh, komplexný zákaz dotácií a subvencií, eh, ktoré prispievajú k nelegálnemu, neregulovanému rybolovu. Musí dojsť k úplnému zákazu takéhoto rybolovu a to takisto znamená, že výsledok musí viesť tiež zákazu takých dotácií a subvencií, ktoré vedú k nadmerným kapacitám a nadmernému rybolovu, pretože tie sú škodlivé. Ehm, bolo povedané, že sú tu formy podpory, ktoré nie sú škodlivé, takže nemusia byť zakázané v rámci týchto rokovaní. A sú tu dve schémy dotácií, ktoré sú pozitívne. E, podporujú e, prevádzkovateľov, aby zbierali údaje a aby nepoužívali e, plavidlá, ak majú nadmerné kapacity, musíme robiť všetko preto, aby nedošlo k poškodeniu eh, stavov eh, rýb a udržateľnosti týchto stavov rýb. A to by eh, malo vytvoriť stimuly pre členov VTO, aby pracovali na riešeniach, ktoré odstránia tieto škodlivé dotácie a subvencie a ktoré by viedli e, k reforme obchodu v oblasti poľnohospodárstva. E, dohoda z VTO o dotáciách nebude nejaká dohoda o spravovaní tomto sektore, na to máme nejaké iné e, dohovory a dohody mimo VTO a VTO má e, komparatívnu výhodu, môže pracovať na otázke e, dotácií aj v tejto oblasti, mohla tak robiť aj v iných oblastiach a má k tomu príslušný software. Preto sme vo vašom mene pripravili návrhy, ktoré sa týkajú rôznych komponentov tohto rokovania. A my sme takisto nedávno uviedli v posledných fázach eh, rokovaní cez eh, komisára Hogana na poslednom ministerskom zasadnutí. Teda uviedli sme eh, body, v ktorých sme flexibilní, aby sme pomohli rokovaniam pohnúť sa vpred a myslím si, že je dobre vylúčiť pozitívne dotácie a, a Zelený box by sa mal týkať iba tých eh, dotácií, ktoré mm, nezvyšujú už aj tak nadmerné kapacity. Uviedli sme, že sme ochotní podporiť zákaz eh, dotácií, ktoré podporujú rybolov eh, na mori. A teda ďaleko na mori, ďaleko od e, pevniny, pretože tam má vláda e, menšiu možnosť e, dohliadať nad tým, čo sa deje a Je to veľmi e, zložitá záležitosť. Je to ešte zložitejšia záležitosť ako iné obchodné rokovanie, pretože je tu prvok e, trvalej udržateľnosti. A preto otázka SDD je tu ešte e, dôležitejšia než pri iných rokovaniach vo VTO. A jednoducho je to oblasť, ktorá bola doteraz trošku zanepaná, ešte nebola dostatočne riešená tak, aby e, sme verili tomu, že výsledok na MC12 bude e, pozitívny. Niektorí členovia budú potrebovať prechodné obdobie. A hovoria, že e, niektoré veci nemôžu uplatniť pre veľké rybolovné štáty. Toto je dôležitý prvok. A nepodporujeme prechodné obdobie pre zákaz e, nelegálneho a neregulovaného e, rybolovu. Naše vyjednávacie stanovisko e, je obmedzené aj spolu zákonodarcami a môžem iba pozbudiť tento výbor, aby ďalej hľadal riešenie s výborom PEŠ riešenie, ktoré bude v súlade s miliónovým e, rozvojovým cieľom 14.6 a to musí byť v jadre e, nášho e, rokovacieho stanoviska. Bolo by dobré, keby ste budúci týždeň vznesli tento bod aj na vašich ďalších rokovaniach. Ďakujem e, veľmi pekne. Mám ešte jednu dodatočnú otázku. Zádom na to, že Spojené kráľovstvo už nie je členom Európskej únie, došlo e, k zmene e, z vyjednávacieho stanoviska Spojeného kráľovstva? Nie. Spojené kráľovstvo začalo teraz vyjadrovať svoje stanoviska na rôznych zasadnutiach VTO pokiaľ ide o spoločnú obchodnú politiku. Spojené kráľstvo zostáva naďalej eh, v dohode o zrušení v rámci VTO. Teda neočakávame žiadne zmeny v nasledujúcich mesiacoch a v nasledujúcich rokoch budeme pretláčať eh, vyjednávaciu pozíciu, ktorú som už uviedol, bez ohľadu na to, či eh, Spojené kráľovstvo odišlo alebo neodišlo z EÚ. Takže to rokovanie o rybolove prebehne aj medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Ďakujem. A teraz pán Willis. Môžete sa vyjadriť k tej diskusii, ktorá tu prebehla? Áno, pán predseda, v prvom rade sa chcem poďakovať za pripomienky. Ako som spomenul na začiatku mojej prezentácie, nemôžem naozaj ísť do podrobností, pretože niektoré diskusie ešte stále intenzívne prebiehajú, ale urobím, čo budem môcť, aby som odkomentoval to, čo som si práve vypočul od rôznych rečníkov. Podľa mňa je e, dôležité vnímať e, mandát, treba si ho prečítať a pochopiť, ako e, je napísané. Hovorí sa tam o škodlivých dotáciách, ktoré vedú k nadmerným kapacitám a k nadmernému rybolovu a k nezákonnému neregulovanému výlovu. Ale keď si prečítate akademické články, výskum a rôzne štúdie, je veľmi ťažké zadefinovať, e, ktoré to sú tie dotácie a subvencie, ktoré sú škodlivé. Je veľmi ťažké myslieť si, že uh, aj tie dotácie, ktoré nie sú škodlivé, by nakoniec mohli byť škodlivé. Je veľmi ťažké si to predstaviť. A ako zadefinovať, ktoré dotácie sú a ktoré nie sú škodlivé. A toto je vlastne diskusia, ktorá vedie rokovania na ceste, ktorou sa uberáme. A toto budeme musieť veľmi rýchlo doriešiť. Vo všeobecnosti e, prvé dve pripomienky sa týkali toho, ako rozlišiť škodlivé dotácie od tých, ktoré nie sú škodlivé. A nemôžeme podkopávať rybolov ako taký, nemôžeme demonizovať rybolov ako taký. S tým plne súhlasím. A toto ani nerobia členovia VTO pri rokovaniach. Vo VTO členovia uznávajú význam rybolovu a hovorili sme o mileniovom rozvojom cieli 14.6 a ten stanovuje náš mandát a vidíme, že ten je dôležitý, pretože ide tam o zachovanie zdravia mori a oceánov a nemôžeme konať, keď už bude príliš neskoro a keď už nemáme, nebudeme mať žiadne stavy ktoré by sa dali loviť E, snažíme e, sa vyhnúť tomu, aby sme demonizovali rybolov ako taký, ale treba skôr uznať význam e, rybolovu. Je tu veľa ľudí, ktorí závisia od rybolovných aktivít a ktorí sa snažia vyriešiť problém, ktorý sa vyskytne o niekoľko rokov. Myslím si, že to stačí na teraz ale ak som neodpovedala niečo, tak mi dajte vedieť. Ďakujem veľmi pekne. Uh, samozrejme, nemôžete byť uh, príliš presný a nemôžete nám povedať niečo, čo nie je v súlade s niektorými členmi. Ale pán Mato má ešte jednu otázku. Nie. Mám jednu otázku. E, Chcem len povedať, alebo objasniť, že Európsky e, fond pre morský rybolov a kultúru e, tak splňa svoje ciele prostredníctvom článku 14, ale my súhlasíme a sme vďační za túto diskusiu na výbore INTA. Bolo by však možné hovoriť o tom, čo hovorí DigiTrade a E, tá diskusia by mohla prebiehať spoločne, teda minimálne medzi INTA a výborom pre rybolov, ktorý ste, chápete má v tejto oblasti čo povedať. Ďakujem. And Mr. Son. A pán Son. A ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj tu bolo veľa úvah o tom, ako pokračovať e, v oblasti dodat dotácie a subvencií, pokiaľ ide o rozvoj 14.6 ja hovorím v mene eh, krajiny, ktoré vlastne sú ostrovím, teda Indonézia a súhlasím s tým, že treba nájsť kreatívne riešenia, eh, ktoré by odrážali danú situáciu. Ale chcel by som sa opýtať, ako zapadajú dohody o dotáciách eh, z RFMO, s tými regionálnymi RFMO. Sú už nástroje, ktoré pomáhajú eh, bojovať eh, proti eh, nezákonnému a neregulovanému rybolovu. Prinesie táto dohoda ďalšie bremeno pre štáty, pre všetkým pre rozvojové štáty. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Um, I, I see that there's two elements to the question. Pán veľvyslanec, dobre, sú tu dva prvky. Uh, Ehm, pokiaľ ide o dohodu s RFMO. Bolo by asi lepšie, keby niekto iný zodpovedal túto otázku, nie ja, pretože um, nemám k dispozícii všetky podrobnosti z týchto rokovaní. A pokiaľ ide o druhý prvok, Pokiaľ ide teda o ten druhý prvok, e, ktorý sa týka možnej dohody alebo toho bremena, e, ktorú by dohoda vo VTO priniesla e, pre niektoré štáty alebo organizácie. Myslím si, že je príliš skoro povedať, ako to bude, pretože väčšina vecných diskusí v pilieroch boli vysvetlené Alice Dippin, nemáme momentálne mm, nič konkrétne, alebo nemôžeme teda uzavrieť a nemôžeme povedať nič konkrétne ako niečo, čo by sa dalo označiť ako bremeno. Zatiaľ je to všetko v rámci medzinárodného práva. Mm, ťažko povedať, aký vplyv by to malo na medzinárodné organizácie napríklad, pretože zatiaľ nevieme presne vyhodnotiť, ako to je, ale možno Alice má na to iný názor. Eh, Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Bolo nám potešením vás počúvať. Veľa šťastia do rokovaní. Pani Tipping. Možno, že by ste to mohli zhrnúť. Posledné otázky sú asi najmenej férové, takže pokúsim sa zareagovať, ani nie tak zhrnúť, ale možno, že doplniť isté technické podrobnosti vášho spolupredsedu na otázky vášho spolupredsedu. Ako sa to sklbí e, s, novi, s, so záviskami, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva námorného. Mm, Všetci si uvedomujú, že sa tu eh, jedná o pravidlá pre dotácie v rámci VTO naviac. Okrem týchto pravidiel sú taktiež medzinárodné pravidlá. Takže dotácie pre nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov. Tu treba sa riadiť tými zoznamami, ktoré už sú na určenie toho, či dotácia je povinná alebo nie. A niektoré otázky vlastne poukazujú na to, ako je to háklivé. Napríklad, či e, treba mať nejaké e, podmienky pre poskytovanie takejto dotácie. Um, Nechcem moc spochybňovať to, ako sa postupuje, ale je to komplexné. Potom nadmerný rybolov, to je ďalší príklad. Štatút by sa dal možno, že zadefinovať cez regionálny orgán, vedecký výbor napríklad, pretože oni majú mm, mechanizmy, ktoré by na to mohli slúžiť. A myslím, že členské krajiny by to mohli Eh, by mohli o to mať záujem a podľa toho by sa určilo, či dotácia je povinná alebo nie. Ale je tu aj isté pnutie medzi regionálnym eh, rozhodnutím, ktoré musí byť dobrovoľné, ale VTO nemôže potom zachádzať veľmi podrobne do revízie tohto rozhodnutie. Takže je to, je to trošku napäté a podľa toho aj tie diskusie vyzerajú. A posledná pripomienka k tomu, čo povedali viacerí. Nie som expertka pre interné postupy EÚ, ale e, ešte stále sa pracuje na viacročnom finančnom rámci, ak sa nemilím. Možno, že bude príležitosť, aby tento výbor úzko spolupracoval s výborom pre rybolov a teda e, dopracoval sa k súladu medzi vnútroštátnymi pravidlami a tým, o čo sa snažíme na pôde VTO. E, členské krajiny VTO to zblízka sledujú. EÚ je naozaj veľkou aj rybolovnou e, oblasťou, veľké dotácie. Potom e, tieto krajiny musia naozaj sa pozrieť na to, či tá dohoda dáva zmysel. Áno, my sa snažíme vždy e, nepristupovať k tomu príliš podľa kategórií. Na dnes bol výbor pre rybolov pozvaný napríklad. Niekedy je lepšie to ešte e, zlepšovať. Chcem sa poďakovať tak pánovi veľvyslancovi, ako aj pani Tipping. Dúfame, že sa dopracujeme na ministerskej konferencie číslo 12 k výsledku. Týmto uzatvárame bod 12 nášho programu, prejdeme bezodkladne na bod 20, je to posledný bod na dnes. Ide o diskusiu o výsledku trojstranného stretnutia ministrov obchodu Japonska, Spojených štátov a Európskej únie na tému pravidel VTO. Ide o modernizáciu priemyselných dotácií a Denis nás o tom poinformuje. Yes, thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. E, som rád, že vám môžem povedať niečo k tomuto procesu. 14. februára došlo k istému prelomu, takže preto sme tu, aby sme vás poinformovali, e, čo, o čom sa diskutovalo akým smerom sa to uberá. Ja na úvod poviem, že e, cieľom EÚ v rámci tohto procesu, v rámci tohto ministerského procesu, zahrňa to ministrov a za nás komisára, ide o to spolupracovať s USA a Japonskom a zabrániť šíreniu e, hlavne netrhových rušivých postupov a spraviť to tým, že budú zadefinované pravidla kompatibilné s VTO. Čiže podľa nás ide o akýsi inkubátor budúcich e, obchodných pravidel. Čiže tieto trojstranné rozhovary sa riadili troma oblastiami aj veľa spolupracovníkov sa na tom podielalo. Takže najskôr e, priemyselné dotácie, e, presun technológií a po tretie mať e, trhovo orientované podmienky. To by mal byť základ fungujúceho medzinárodného obchodného systému. 14. januára sa teda stretli zástupcovia troch strán vo Washingtone, spravili spoločné prehlásenie a e, dosť podrebne to opisuje dosiahnutý pokrok hlavne pri priemyselných dotáciách, teda pri tom prvom pilieri. A taktiež sa hovorí o tom, ako vyzerá spolupráca v oblasti presunu e, technológie, spolupráce Mm, vzhľadom aj na VTO. Takže to odzrkadľuje celkovú snahu zreformovať VTO. O tom sme dnes už mali príležitosť hovoriť. Ide o to dosiahnuť opäť rovnováhu medzi povinnosťami a právami. To musí byť súčasťou tejto reformnej snahy. Priemyselné dotácie teraz. Tu chcem vysvetliť stav procesu. Myslím, že mm, v rámci trojstranného procesu e, sa chápe, že e, rovnaké pravidlá pre všetkých e, pri dotáciách v prípade sprievodných opatrení, teda že viac sa už nedá spraviť pre rovnoprávnosť. Takže je zásadné hovoriť o niektorých konkrétnych dotáciách tie, ktoré e, e, sú podmienené objemom vývozu a tie, ktoré spadajú pod e, súčasné kategórie zakázaných dotácií. Ale tiež si myslíme, <clears throat> že treba znížiť prach. A to je v kontexte, kedy Vidíme agresívne formy priemyselných dotácií v niektorých krajinách a celková netransparentnosť, čo vyplýva zo samotnej povahy tejto témy. Takže v prehlásení sa identifikuje 6 konkrétnych krokov, ako traja partnery chcú, aby sa posilnili časom pravidla VTO aj správneho hľadiska tým, že sa zavedú nové typy e, nepodmienených dotácií a tiež tým, že sa identifikujú škodlivé dotácie, ktoré e, sú tak škodlivé, že tri strany môžu zvrátiť dôkazné bremeno pri takýchto dotáciách a to by naozaj e, prispelo k väčšej disciplíne v porovnaní so súčasnosťou. Čiže prenesenie dôkazného e, bremena, aby mm, mm, sa ľahšie dokázala e, výrazná škodlivosť takýchto dotácií a taktiež súbor dotácií, kedy by krajiny museli dokazovať, že by vyššia transparentnosť pri dotáciách nič nezmenila. A taktiež e, tretí box, ak to tak môžem povedať, je rozšírenie zoznamu e, negatívnych e, obchodných kategórií, čiže škodlivé dotácie boli tiež identifikované spôsoby troma stranami, ako zlepšiť výkazníctvo e, dohody SEM a e, všetky tri strany identifikovali spôsoby, ktorými využívanie externých benchmarkov by malo byť ľahšie. Je tu aj šiestý odsek prehlásenia. Tam sa hovorí o verejnom orgáne. Tu ide skôr o rozsah pôsobnosti v porovnaní s SEM súčasným. Súčasná definícia neumožňuje zacieliť niekoľko dotácií. Aj vzhľadom k množstvu verejných orgánov v zmysle súčasnej definície. No a toto je všetko prepojené so správou o odvolacích orgánoch. A potom je pre transfer technológií. Tu máme rovnaké vnímanie tejto veci ako USA a Japonsko v tom, že je treba tento problém riešiť. Odborné diskusie prebehli, pričom cieľom tu je znova inkubovať, e, rozvinúť nejaké budúce pravidlá na základe um, pravidel, respektíve pre jednotlivé disciplíny. No a otázka, kam s týmito produktmi plánujeme zájsť. E, Vyslanec o tom hovoril, pán de Búr teda hovoril o tom, že sme prešli určitý, určitú hranicu zrelosti týchto diskusí. Partneri sa rozhodli, že mm, začnú komunikovať aj s ďalšími členmi, ktorí by mohli mať záujem a že posilnia v týchto disciplínach e, tieto svoje snahy a tento outreach, e, kontakty s e, ostatnými členmi už začal a <clears throat> hľadáme tých, ktorí by to zaujímalo. Tešíme sa napríklad z, na spoluprácu s komisárom Hoganom. E, chceme takto prispieť k týmto rokovaniam. My dúfame, že sa to udeje do tej 12. ministerskej konferencie v Kazachstane a Cieľom je artikulovať túto snahu v tej architektúre, ktorú máme. Um, potrebujeme rozvinúť disciplíny, ktoré sú v ASCM. A ja len zdôrazňujem, že máme bilaterálne diskusie s ostatnými členmi VTO. Tie bilaterálne diskusie prebiehajú aj s Čínou, vzhľadom k jej významu v globálnej ekonomike. Toto je časť eh, rokovaní, ktoré vedeme s Čínou o reforme VTO. Cieľom je implementovať eh, vyjadrenie samitu, vyjadrenie lídrov z eh, minulého roka, kde došlo k záväzku zintenzívniť bilaterálne záväzky v tejto oblasti. Um, discipl- rôznych disciplín priemyselných dotácií. Tu nám ide o to, aby trilaterálne nástroje pokračovali aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, takže taká je situácia z hľadiska toho, čo pokrýva súčasný stav veci, aj čo je na strane dotácií v tej politickej rovine, to ako sa vyjadrili tie teda ministri. A ako ďalej hlbšie spolupracovať s členskými krajinami v dohľadnej dobe. Ďakujem. Katlin? Ďaká. Na úvod chcem povedať, že je dobré, že je spoločné prehlásenie z USA. To musí byť videné ako pokrok. Ale musím povedať, že som znepokojená niektorými ústupkami komisie pred týmto spoločným prehlásením naznačím dve nepodmienečné zakázané dotácie bod 1b. Tam sa hovorí, že dotácie nesolventnosti choremu alebo choremu podniku bez e, plánu na reštrukturalizáciu sú zakázané. To ma trošku znepokojuje, pretože ako viete, e, komisia má pritom priemyselnú stratégiu alebo ju plánuje a teda e, v rámci ekologického dohovoru vieme, že naše hospodárstvo čaká veľká zmena a bude to mať dopad nemalý na e, celé priemyselné odvetvia. <clears throat> Ale tu sa jasne hovorí, že takéto dotácie sú zakázané, ak teda je nevyhnutné e, zavretie podniku, <clears throat> ak sa neplánuje nejaké, neplánuje nejaké opatrenia. Po druhé, definícia verejného orgánu. EÚ e, robí niečo úplne iné ako dotor, doteraz, pretože doteraz sme vždy e, podporovali rozhodnutie e, odvolacieho orgánu a nie všetko boli verejné orgány. A teraz sa hovorí, že to podkopáva um, účinnosť pravidiel VTO. <clears throat> Môžete nás uistiť, že to nebude mať vplyv na to, ako my vnívame verejné orgány a verejné služby? Ďakujem, pán Butikofer. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj za vysvetlenia, ktoré tu už boli poskytnuté. prvom rade chcem zdôrazniť to, čo tu pán Redonaj povedal na záver, teda snaha um, mať čo najväčší dosah. Otázka, či budeme E, e, mať úspech s takýmito snahami o reformu, ale to vo veľkej miere závisí od toho, aký rámec tomu stanovíme. Ak to bude zadefinované ako tri e, krajiny VTO, ktoré sa spaj, spojili na to, aby dokázali čeliť e, v zostupu Číny, tak sa obávam, že to bude viac prekážkou ako pomocou. Ale ak by sme to mohli zadefinovať, teda tú reformnú agendu, tak aby bolo jasné, že to bude prospešné pre taký rozvoj, vďaka ktorému by si všetci polepšili, to, že zakážeme mm, neza- nekalé alebo mm, monopolistické postupy, tak by to bolo v poriadku. Dúfam, že nájdeme viacero rovnako zmyšľajúcich krajín ako ja. Potom by, myslím, bol ten dosah ešte väčší. <clears throat> Ide o to, aby sme asi mali čo najsilnejšiu koalíciu. Kontext pre takúto reformu ja vnímam ako neideálny, pretože prezident Trump Trump sa rozhodol, e, že e, schváli prvú fázu dohody s Čínou. V podstate nič nedosiahol, teda nič relevantné pre nás. Možno, že pre amerických farmárov je fajn predávať viac soje, ale relevantné štruktúrálne reformy sú odložené. E Číňania totiž to nemajú vôbec e, snahu sa pustiť do nejakých, do druhej etapy takých, takýchto rokovaní <clears throat> dohody s Američanmi. Môžeme sa e, nejakým spôsobom uistiť, že to, čo je tu na papieri, bude aj e, obhajované pri rokovaniach v kontexte našej vlastnej dohody transfer technológií. <clears throat> Niečo k disciplíne. Keď sme naposledy mali návštevu MPC, e, čínska strana povedala, že nejaké násilné transfery technológií neexistujú. Nikto nie je nutený obchodovať s Čínou a ak by aj to tak bolo a, e, a došlo k presunu technológií, tak je to jednoducho ich rozhodnutie. E, takže neviem, či E, to mm, naozaj budeme takto pretlačať aj pri verejných orgánoch v kontexte CAI. A ešte tretia. A tretia otázka, ktorú chcem položiť, sa týka opatrení na boj proti dotáciám. Chcem sa spýtať komisie, či je pripravená povedať e, jasne, že by bolo dobrou myšlienkou obrátiť dôkazné bremeno a e, upraviť takto tie naše opatrenia proti dotáciám. Je, pri, je komisia pripravená, to je kapitola 15b e, prístupového rokovania, e, prístupového protokolu Číny k VTO zaviesť špecifický mechanizmus proti dotáciám zameraný proti Číne? A ďalšia vec je, ako tieto otázky e, premietneme do našich rokovaní s Čínou o reforme VTO a čo sa v tejto oblasti už e, udialo. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda Anne-Marie. Ďakujem aj komisii sa chcem poďakovať za opis toho pokroku. Konkrétneho je to dobrý signál, vďaka čomu náš e, obchod je vyváženejší. Transfer e, technológií násilný. Mm, Komisia pripomenula a ja by som o tom chcela počuť viac o ďalších krokoch, o harmonograme. Všeobecnejšie komisia pripomenula e, pozitívne vnímanie aj s inými členmi VTO, čo nás teší, ale čo sa týka trojstranných rokovaní, neviem, či by sa ten formát v budúcnosti mohol trošku zmeniť. And from Senegal. Ďakujem, kolega zo Senegalu. Merci beaucoup. Ďakujem za slovo. Ja budem hovoriť iba v tých troch krajinách. A má to spravovať e, priemysel v kontexte VTO. Tieto tri krajiny dúfam umožní, aby aj iné krajiny sa k tomu, k tej skupine pripo, pripojili. E, to je skôr otázka ja sa na to pýtam o to viac, e, že niektorí naozaj už vyjadrili e, záujem aj o dokumenty, ktoré vypracovávajú tieto tri krajiny. A je tu spoločná zodpovednosť za to, ako náš svet vyzerá. O to viac, že priemyselníci nejakej krajiny nemôžu e, sa e, považovať za úplne izolovaný od e, iných krajín. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Bonta. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Mňa tiež teší dosiahnutý pokrok pri transfere technológií. Otázka k nášmu európskemu prístupu všeobecne, čo sa týka ochrana, ochrany duševného vlastníctva. Je tu jasný harmonogram toho, ako e, chceme e, vnútiť, tak povedať, spoločné pravidlá všetkým, <clears throat> teda všetkým členom VTO? Ďakujem. Dobre. Denis, e, hovorí predseda, sú, predpokladám, nejaké otázky. Áno, mnoho otázok a pripomienok, ktoré sa budem snažiť e, zodpovedať, pokiaľ len budem môcť. Najprv k otázke rozsahu pokrytia a teda otázky rovnováhy medzi ofenzívnymi a defenzívnymi, defenzívnymi záujmami. Ište mnoho jurisdikcií má mnoho foriem podpory, vládnej podpory, e USA, Japonsko, každý má svoj systém dotácií, takže by som povedal, že Hm, by sme sa mali snažiť o presadzovanie lepšej disciplíny prostredníctvom eh, definovania nejakých náprav a mali by sme sa vyhnúť osobitne škodlivým eh, dotáciám, ktoré daná jurisdikcia uplatňuje. Ehm, každá, teda tvrdenie, že každá vládna podpora alebo štátna podpora je zlá alebo neprijateľná. toto nie je celkom korektné. Momentálne však nie je žiadny zelený box a všetky dotácie sú takto reálne brané a e, dôležité je e, napadnúť dotácie, ktoré sú príliš vysoké, ktoré sú tak očividne vysoké, že jednoducho to je to je, to je extrémne, takže e, my sa snažíme takéto riešenie uplatniť z hľadiska tvorby politiky a, a tvorby pravidel v neskoršej fáze a my vykonávame ústupky, respektíve ak by sme pretavili obsah e, stanoviska do nejakých záväzných pravidel, to by asi bolo príliš, ale zoznam zakázaných lát a pardon, dotácií, ktoré sú identifikované ako kategórie, ktoré možno e, doplniť k záväzkom, ktoré momentálne členské štáty majú. Tak teda tie typy dotácií v zmysle bodu 1b sú typy, ktoré naša vláda už v našich e, dohodách o voľnom obchode, ktoré uplatňujeme voči tak obchodným partnerom, ako aj voči nám samotným, má teda tie, toto, toto tam je a je to súčasťou toho, ako by som to povedal, právneho poriadku, čiže na jednej strane ide o dotácie, ktoré sú osobitne prehnané a očividne extrémne vysoké, ale dotácie ako také by mali byť eh, umožnené v medzinárodnom obchodnom systéme a aj tak budú existovať v určitých jurisdikciách proste sa ich nezbavíme. Čiže toto je um, zákaz, ktorý sme napríklad v našom právnom systéme uplatnili prvýkrát proti Korei. A v tom orgáne traja partnery sa ne, nedohodli na tejto veci a nedohodli sa na tom, ako definovať verejný orgán v zákone. A otázka je následovná. Mm, tak, situácia tak, ako je, definícia verejných orgánov je taká, že potenciálne by to mohlo znamenať, že je príliš komplikované preukázať e, to, že určité subjekty, ktoré nie sú štátnou správou, ale sú veľmi úzko spojené so štátom, môže poskytovať e, dotácie a toto sú napríklad, to je napríklad prípad e, čínskych štátom vlastnených bank. Tam je to veľmi ťažké um, nejakým spôsobom potvrdiť a dokázať to, že títo aktéry súvisia s vládou do tej miery, že mm, nespadajú do pôsobnosti tejto dohody a preto ak by sme chceli napadnúť tieto dotácie, tak by to mohlo byť úspešné, ale tým sa nemení otázka novej definície verejného orgánu v kontexte ASCM, takisto sa nič nemení na um, miere pokrytia, miere uplatňovania, nemenia sa ani ďalšie časti um, dotácie v zmysle ASCM, či už ide o finančný príspevok alebo iný benefit, uh, napríklad uh, toto je špecifikum a Zostáva to špecifikum ASCM, takže to môžeme brať aj tak, že verejné služby, ktoré fungujú v Európskej únie, dajme tomu elektrina, voda, plyn, tie možno nebudú e, predmetom disciplíny a to preto, lebo potenciálne spadajú pod ESCM, lenže u nás napríklad takéto dotácie nemáme vo zvyku poskytovať. A k otázke hm, toho, čo spomenul pán Butikofer, myslím, že ak bude snaha disciplíny v kontexte VTO posilniť alebo v kontexte medzinárodného obchodného systému posilniť pri priemyselných dotáciách. Musí, musí ísť o snahu a disciplín, ktoré sa uplatňujú na všetky ekonomiky. E, takže progresívne e, okolo toho rokovacieho stola by sme mali v princípe len najväčšie ekonomiky, pretože veľkosť je parametrom, ktorý koreluje so schopnosťou jurisdikcií poskytovať takéto dotácie. Um, my um, nadvezujeme kontakty s partnermi, vytvárame akési E, stále sa rozširujúce kruhy a hľadáme, kto má podobný názor ako my. Ale určite by sme nemali um, skončiť len pri hľadaní partnerov, ktorí majú rovnaký názor ako my. A sú ekonomiky, s ktorými momentálne takýmto spôsobom nenadvezujeme kontakty a tým by sme sa mali venovať tiež. A či ten tú dohodu medzi USA a Čínou prvej úrovne um, budeme musieť e, ponímať v tomto zmysle. To neviem, ale jasne pozorujeme, že USA a Čína nezapracovali e, do tejto dohody otázku priemyselných dotácií. To je fakt. Um, no a priemyselné dotácie a e, disciplinárne opatrenia zamerané proti ním, to je tak trocha erga omnes z definície, ak e, zavádzate disciplinárne opatrenia v prípade e, možnosti, že vláda má dotácie, tak to musíte robiť proti všetkým a e, tu tie diskusie často prebiehajú bilaterálne. Sú tu skrátka elementy, ktoré uplatňujeme voči dotáciám a robili sme to aj v prípade rokovania o našich FTA z hľadiska transparentnosti, ale tvrdé disciplinárne opatrenia v prípade dotácií tie pravdepodobne by mali skôr byť uplatňované z globálneho aspektu, čo samozrejme nehovorím, že nie je možné vôbec realizovať v bilaterálnom kontexte, lenže to sú disciplinárne opatrenia, ktoré sa neviažu priamo k dotácii, ale viažu sa k správaniu štátneho podniku. A to súvisí skôr s bilaterálnym kontextom, pretože niektoré typy um, správania štátom vlastnených uh, entít, um, subjektov zabraňujú vo vašom prístupe na trh, na daný trh, takže to môže mať iné efekty, ale je možné si predstaviť aj ďalšiu kombináciu pravidel či už bilaterálne alebo globálne. Je to, komplik- je to komplikovaná záležitosť, pretože to je jav, ktorý sa týka aj podmienok prístupu na trh. To sú veci, o ktorých možno rokovať napríklad v kontexte nejaké komplexnej dohody o investíciách. Je tu tiež otázka e, požiadaviek na joint venture, spoločné podniky a tiež sa to týka um, takých e, disciplinárnych opatrení, ako sú poskytovanie licencií, požiadavky na vydávanie povolenia a tak ďalej. Takže potom je tu ďalšia otázka, ďalšie kroky v FTT sú veľmi komplikované, lebo ak chcete vybudovať e, takýto systém disciplinárnych opatrení treba skombinovať viacero disciplinárnych opatrení, ktoré vychádzajú z rôznych typov medzinárodných pravidel, čo nie je rovnaké pre priemyselné dotácie. Tie priemyselné dotácie tie znamenajú akýsi konceptuálny posun e, smerom k myšlienke e, dôkladnejšie spracovaných pravidel. A teraz k tým nuteným transferom technológií, tam je situácia troška komplikovanejšia. Ďalším krokom tam je pokračovanie činnosti na odbornej úrovni v tom trilaterálnom procese eh, na tej báze, čo už sme vykonali v oblasti dotácií Čiže mali by sme sa zamyslieť, aké disciplinárne opatrenia tam by boli možné, zvážiť prípadne ich kombináciu. Takže ja si myslím a dúfam, že tým e, som prešiel všetky veci, ktoré tu odzneli. Ako som povedal predtým, k otázke vývoja formátu, možno to je taká záverečná vec. Chceli by sme ísť formou sústredných kruhov a domnievame sa, že všetky tie hlavné formy e, štátnej podpory musia byť na stole, pokiaľ máme rokovať o disciplinárnych opatreniach a musíme sa postupne prepracovať cez jednotlivé fázy, aby sme napríklad e, posúdili, či je vôľa na nejaké dodatočné disciplinárne opatrenia. To uvidíme práve na MC12 a potom sa kolektívne rozhodneme, či existuje dostatočný počet krajín, ktoré by boli ochotné rokovať o samotných disciplinárnych opatreniach, čo potom následne urobíme za európsku stranu e, v zmysle existujúceho povolenia na rokovanie, ktoré máme, ale takisto by sme potom išli smerom ďalších rokovacích direktív. To je však krok, ktorý je pred nami, ešte tam nie sme ale v nasledujúcich mesiacoch chceme e, rozvinúť taký proces, ktorý nás priblíži e, k tejto situácii tým, že budeme naozaj budovať sústredné kruhy, čoraz väčšie sústredné kruhy ľudí, ktorí nás, e, ktorí nás chápu. Ja, ja dúfam, že som týmto reagoval na všetko, čo bolo treba spomenúť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Ja dúfam, že o tejto veci nehovoríme ešte posledný krát. Ehm, podniky, priemysel a technologický transfer, to sú veľmi dôležité veci. Tým sme uzavreli na našom programe však bod 20. Bod 21 je bod rôzne. Nič. Dobre, ďalšie stretnutie sa bude konať 20, pardon, 16.